Vážení kolegovia, navrhujem, aby sme začali. Ďakujem vám za vašu účasť. Prvý bod to je prijatie programu. Program ste si mohli pozrieť, pokiaľ nemáte k nemu pripomienky, považujeme ho za prijatý. Druhý bod to sú oznámenia E, prepáčte ešte k prvému bodu. Pripomínam, že e, začnem, e, dnes budeme pracovať do pol šiestej a od pol šiestej do pol siedmej sa bude konať zasadnutie koordinátorov s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu. Dúfam, že to nebude ťažké. Ide o dohodu v druhom čítaní a o uznesení, ktoré ho bude sprevádzať. Zajtra do poludnia začneme o 9. A prosím vás všetkých, aby ste sa dostavili. Suppléant de suppléant. Budú tu všetci, budú delegáti, zástupcovia, zástupcovia, zástupcov. Všetci tu prosím príďte kvôli hlasovaniu o návrhu a o uznesení. V rámci oznámení by som chcel zablahoželať nášmu kolegovi Ivansovi, ktorý eh, je čoraz mladší, napriek tomu pred niekoľkými dňami oslavil svoje narodeniny. A chcel by som zároveň pripomenúť, že tento deň je historický aj z toho dôvodu, že dnes nadobúda účinnosť Lisabonská zmluva. Eh, Európsky parlament ako inštitúcia dnes to nechcel oslavovať. Ceremonia sa koná, oslava sa koná v Lisabone e, ale parlament ako taký v Bruseli si nejakým slávnostným spôsobom nepripomína túto udalosť, ale Chcel by som eh, povedať, že samozrejme zohral parlament veľmi dôležitú úlohu pri vypracovaní zmluvy, ako aj um, a hovorilo sa o tom aj v tejto miestnosti, pre nás všetkých eh, v Európskom parlamente, predovšetkým pre rozpočtový výbor a pre európskych občanov. Je to veľmi významný dátum aj napriek tomu, že ho e, nejak osobitne neoslavujeme, ale rozhodne vstúpi do dejin Európy ako jeden z najvýznamnejších e, dátumov. A je veľmi dôležité, ako budeme postupovať ďalej, predovšetkým v oblasti rozpočtu. A tešíme sa už vopred na to, že budeme môcť vykonávať novú zodpovednosť, ktorá nám prislúcha podľa novej zmluvy a budeme to robiť v súlade s inými inštitúciami a pokiaľ nebude možné dosiahnuť dohodu, možno aj v rozpore s inými inštitúciami. Ehm, Chcel by som e, zablahoželať aj predstaviteľom vynikajúceho švedského predsedníctva a len čo príde, chcel by som pozdraviť kandidáta na funkciu komisára pre rozpočet, ktorý nášmu výboru je pomerne dobre známy a my mu dnes e, nebudeme blahoželať, pretože jeho oficiálne menovanie či nominácia závisí od nás a závisí aj od jeho odpovedí na mimoriadne ťažké, náročné otázky, ktoré mu položíme v rámci druhého týždňa januára, počas druhého januárového týždňa. Vzhľadom na to, že harmonogram, na ktorom sa dohodla konferencia predsedov, e, vychádza aj z e, toho omeškania, ktoré spôsobuje zasadnutie Európskej rady, pokiaľ ide o určenie e, kompetencií komisárov. Čiže z toho všetkého vyplýva, že tie vypočutia by sa mali konať v 2. januárovom týždni a budú sa konať pred príslušnými parlamentnými výbormi. A pokiaľ všetko pôjde dobre a pokiaľ budú len pozitívne hodnotenia, potom na riadnom plenárnom zasadnutí v januári sa odhlasujú, ale pokiaľ by k niektorým kandidátom boli nejaké pripomienky, alebo keby predseda Barozo navrhol zmeni vo svojom týme, bude sa konať mimoriadne poldňové zasadnutie, ktoré bude zorganizované v rámci posledného januárového týždňa. Čiže takto to vyzerá, pokiaľ ide o časový rámec. A tu by som chcel ešte pripomenúť, že naše zasadnutie, rovnako ako predchádzajúce zasadnutia, sa vysiela priamo na internete. A chcel by som taktiež pripomenúť, že naše dnešné aj zajtrajšie zasadnutie je venované predovšetkým vypracovaniu našej stratégii pre druhé čítanie návrhu rozpočtu na rok 2010. O návrhu budeme diskutovať teraz a spresníme to, čo bude potrebné na stretnutie koordinátorov v závere dnešného rokovania a zajtra o 9.00 začneme hlasovať. Dostali ste už dnes popoludní dokumenty potrebné na hlasovanie. Prosím vás, aby ste si ich e, ponechali aj na zajtrajšok, pretože ich budeme rozhodne potrebovať na zajtrajšie hlasovanie. Budeme sa maximálne snažiť e, hlasovať e, v bloku. Jak... No. Eh, unblock, eh, takto by to bolo samozrejme menej komplikované, ale musíme si byť istí, že všetci ste veľmi dobre pochopili rozdiely medzi jednotlivými dokumentami, ako aj osobitosti druhého čítania, pretože ide tu o politické osobitosti, ale je dôležité, aby ste sa teda s tými dokumentami, ktoré máte, dôkladne oboznámili. Eh, okrem toho by som chcel oznámiť e, výsledky stretnutia koordinátorov z minulého týždňa, kde sa poskytli dve správy na prípadné stanovisko. Pokiaľ ide o finančnú pomoc spoločenstva, zameranú na financovanie útvaru 1, prepašte, blokov 1 a 2 pri odstavení kozlodujskej eh, jadrovej elektrárne, tak tu my už sme sa dohodli, že budeme hlasovať o financovaní pre tranžu na, bu- na budúci rok. Ale e, pokiaľ ide o právny základ, e, dostaneme stanovisko ITRE a skupina zelených bude mať na starosti vymenovanie spravodajcu na stanovisko, na vypracovanie stanoviska. Pokiaľ ide o dohodu o makrofinančnom finanč, eh, makrofinančnej, finančnej, makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu. Eh, my eh, nemusíme menovať spravodajcu. Môžeme teda prejsť k bodu 3 dnešného programu, ktorým je príprava druhého čítania parlamentu. Týmto odozdávam slovo nášmu spravodajcovi Laslovi Šurianovi. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, dear colleagues, I'm... Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, som si takmer istý, že na jednotlivých zasadnutiach pracovných skupín uh, sú oboznámení uh, kolegovia viac menej s tým, čo sa odhralo v rámci zmierovacieho konania. Napriek tomu mi dovolte uh, zhrnúť výsledky zmierovania. Ako viete, tohtoročný rozpočet má jednu veľkú nevýhodu a tá súvisí predovšetkým s druhou časťou balíčka na ekonomickú obnovu Európy. Je to 2,9 miliardy eur, čo je dosť málo na to, aby sa e, riešili všetky priority tohto parlamentu. Pokiaľ ide o kozlodu, toto bola taká menšia e, vec, ale bola to nová vec a bolo potrebné, aby sme ju nejakým spôsobom zaradili e, medzi e, výdavky a parlament e, okrem toho chce urobiť aj ponuku pre mliekarenský sektor vzhľadom na problémy, ktoré tejto oblasti existujú. My všetci, respektíve väčšina z nás si neželala Eh, aby sa využila možnosť neobnoviť eh, plán eh, hospodárskej obnovy pre Európu na budúci rok a preto sme sa napokon dohodli, že tento plán obnovy sa v roku 2010 skončí a že na ďalší rok už potom nezostane nič. A možno poprvýkrát Ehm, to už bude v duchu Lisabonskej zmluvy. Rada totiž akceptovala želanie e, parlamentu o ďalších 300 e, miliónov pre farmárov v sektore mlieka. Ehm, bolo to do istej miery symbolické, ale nebol to len symbolický prejav boja medzi komisiou a parlamentom a som rád, že môžem oznámiť, že sme z neho vyšli výťazne. A ďalej tu boli viaceré také menšie e, otázky, ale celkovo je veľmi dôležité to, že E, mikrofinančný nástroj získal podporu komisie aj rady, ale pri súčasnom znížení tzv. E, čo, tzv. E, progress rights. Výbor pre zamestnanosť bol veľmi rád, že sa nedotkli výdavky pre program Progress že neboli dotknuté, ale pokiaľ ide o potrebnú výšku na prvý rok tohto programu Progress, to je 25 miliónov a tieto boli skutočne aj e, vyčlenené. A to je... That the council accepted. Okrem toho za úspech považujeme aj to, že rada akceptovala ďalšiu našu iniciatívu, kde e, sme vychádzali zo zmien v operatívnych e, riadkoch rozpočtu, kde sme boli v akejsi medzipolohe medzi radov a komisiou a sme radi, že to môžeme zachovať aj pri druhom čítaní. Okrem toho sme chceli naďalej pokračovať v prípravných akciách a v pilotných projektoch, e, tak ako e, sa to dohodlo v prvom, e, v prvom čítaní. Pokiaľ ide o platby, tu možno hovoriť e, o tom, e, či je pohár na poli plný alebo na poli prázdny. E, keď v hrubom číselnom vyjadrení Návrh rady mal výšku 120 eh, miliard, ale my v prvom čítaní sme mali 127 miliard. Všetci sme eh, to považovali za úmyselné navýšenie, aby sme demonstrovali našu politickú voľu a snahu zabezpečiť, aby členské štáty cieľenejším spôsobom používali kohezný fond, ako aj štrukturálne fondy. E, Na letnom zmierovacom konaní sme sa z radov dohodli, že v prípade, že členské štáty prejavia skutočnú potrebu, tak táto dodatočná suma sa vyplaví, vy, vy, vyplatí v podobe e, pozmeňovacieho rozpočtu. E, Takto to robíme každý rok, ale viete lepšie ako ja, že nikdy sa nestalo, že by sa táto možnosť vôbec využila. A pokiaľ skutočne v roku 2010 sa využije takáto možnosť, e tak e, je to dosť pravdepodobné, pretože v tomto, tejto oblasti dochádza k dosť značnému omeškávaniu v niektorých členských štátoch, ale pokiaľ ide o e, programy z roku 2007, 8, tak to sú dosť e, rozsiahle programy a je možné, že požiadavky na finančné prostriedky budú vyššie, než sa očakávalo. Ale dokonca aj na zasadnutí koordinátorov sme sa dohodli, že tu musí byť jedna červená línia, že nemôžeme dať menej, než je PDB v, v koheznej politike. Interest of us to maintain. Nie A teraz niečo k tým veľkým číslam. I found my paper. E, to je vyjadrené v percentách e, hrubého národného príjmu. Aj bez papierov môžem povedať, že tu ide o 1,04 e, vyplatených prostriedkov a 1,2 zaviazaných prostriedkov. To znamená, že ak si spomínate, vždy došlo k e, rozporom medzi tými členskými štátmi, ktoré e, platia a im sa nepáči e, to 1% to, ktoré predstavuje rozpočet na ich HN hrubom národnom produkte. A, a preto e, myslím si, že pov- treba považovať za úspech, že sme dosiahli 1,04. Pokiaľ ide o plán ekonomickej obnovy Európy, je to otázka, kto platí viac. Náš predseda, pán Lamassur, mal víziu aj dobrú argumentáciu, že keby sa e, znížila, e, znížil okruh 1A kde sme v prvom čítaní úplne vyplnili medzeru, e, že je to e, bolestivejšie, než vyčleniť alebo poskytnúť e, nové peniaze zo strany členských štátov. Preto sme si predsa vzali, že našim cieľom bude zníženie že ak sa má znižiť zo strany parlamentu o 1 euro, tak musí to zodpovedať zniženiu o 2 eura zo strany rady. E, malo by to predstavovať zníženie 81 e, miliónov v okruhu 1A a sem patrí aj jadrová elektráreň Kozloduj e, a z nástroja flexibility rada e, poskytla presne 195. Okrem toho aj zo svojej rezervy, pokiaľ si spomínam, ponúkli 36 miliónov oproti predtým očakávaným sumám. Takže úlohou spravodajcu bolo navrhnúť, akým spôsobom by sa mala e, znížiť táto suma 81 miliónov v okruhu, okruhu 1.8. Keď som počúval koordinátorov, očakával som, že e, týmto dolnou čiarov pri týchto škrtoch by, mala by, by mal byť návrh opravného rozpočtu. Čiže e, pri takýchto škrtoch sa vytvorí rezerva, ktorá nie je veľká, je malá, ale z tejto malej rezervy máme povinnosť aj želanie poskytnúť 25 na nástroj na mikrofinancie a zvyšok peňazí sa rozdelil medzi sedem prioritných eh, riadkov, ako je vzdelávanie, výskum, tvorba zamestnanosti a podobne. Tie peniaze sme rozdelili na základe percentuálnych <clears throat> podielov eh, a vzájomnej kombinácie týchto riadkov. V konečnom eh, v dôsledku sme zistili, že máme ešte stále otvorenú rezervu vo výške 0,7 e, socialistická skupina vyjadrila želanie a ALDE vyjadrila podporu zámeru venovať e, tieto prostriedky na relatívne významné <clears throat> položky, ako sú finančné inštitúcie. Göran pokiaľ si spomínam, navrhol 0,56, eh, z tejto sumy 0,7. Vzhľadom na to, že liberálna skupina to podporila a podporil to aj spravodajca, eh, veľkým cieľom spravodajcu je zabezpečiť eh, dobrú spoluprácu a dúfame, že sa nám podarí zabezpečiť blokové hlasovanie o týchto návrhoch zajtra. A to nie len z dôvodu, aby bol prijatý rozpočet, ale aby sme aj komisii a rade dokázali, že sa dokážeme zjednotiť a že dokážeme vystupovať veľmi silne eh, v rámci Lisabonskej zmluvy pri príprave budúcoročného rozpočtu. Zostáva otvorená otázka, čo urobiť so zostávajúcou rezervou. Je tu názor, že to je tak malá čiastka, že by sme sa tým nemali zaoberať a to by ma zaujímalo, čo si o tom myslíte vy. Možno, že by naozaj bolo najlepšie sa tým nezaoberať, najmä z toho dôvodu, že dokonca aj sekretariát sa obetoval aby nám poskytol 100% e, údaje, ktoré však vždy budú v počítačoch a jednotlivé databázy by mali byť vo vzájomnom súlade. Exactly. Takže by sa mohlo stať, že tie e, údaje nebudú celkom vždy vo vzájomnom súlade, ale pokiaľ tam bude naozaj tá malá rezerva a vyskytnú sa nejaké takéto rozdiely, tak môžeme to práve z tejto rezervy vyriešiť bez toho, že by, sme, že by spravodajca musel požadovať na plenárnom zasadnutí o technické úpravy. A myslím si, že by ste mohli teda e, takto splniť e, želanie pána Maňku aj moje želanie, aby sme to nemuseli riešiť v rámci plenárneho zasadnutia. Možno to by bolo riešenie ale pokiaľ by tento výbor chcel nejaké iné riešenie, konkrétne v podobe e, nulovej rezervy, tak pochopiteľne je možné to nejakým spôsobom e, pričleniť k niektorému riadku, to by, ale potom máme tu silnú, silné posolstvo od našich partnerov v Rade a v komisii, že Európska únia nemôže existovať bez hodnotenia revízie v polovici obdobia a že keby sme si neponechali žiadnu rezervu, bolo by to veľmi nebezpečné. Najmä pokiaľ počúvame nášho predsedu, ktorý nás vyzýva, aby sme každý mesiac nemuseli riešiť opravný rozpočet. A bez ohľadu na to, či budeme mať e, rezervu vo výške 0,1 alebo 0,2 alebo žiadnu, prakticky je to to isté. Mám však dobrú správu pre našich socialistických kolegov, ktorí na stretnutí koordinátorov otvorili otázku týkajúcu sa pilotných projektov v okruhu 2. Tu podľa prvých výpočtov sa hovorilo, že tu chýba pol milióna, ale nechýba tu nič. My tie peniaze máme a nie je potrebné meniť pilotné projekty. Takže skutočne dúfam, že e, z toho budete vychádzať aj pri všetkých e, tých e, návrhoch, kde sa rešpektujú už vopred dohodnuté e, princípy. Ak sú tie princípy v poriadku, tak e, tam zostávajú len technické záležitosti. Ja som s číslami nemanipuloval. A napokon, pán predseda, dovolte mi uviesť, že musí existovať e, ten dokument v dvoch podobách. Je to eh, dokument 10 RAP a je to presne ten dokument, eh, ktorý hovorí o tom, čo som práve opísal, to znamená, ako riešiť tých 81 miliónov na plán ekonomickej obnovy Európy, aj to, ako dosiahnuť takmer 183 Eh, tých v platbách na rok 2010. a A potom to máme DOC 10, to je ten DOC 10, ktorý obsahuje všetky zmeny, ktoré neakceptovala rada. Buď ich rada odmietla, alebo ich modifikovala. Môžeme teda hlasovať s dvoma predpokladmi a poprvé, že buď všetko e, z toho prvého čítania prenesieme, ale to, čo môžeme urobiť, to je v dok ten. Ale pokiaľ ide o dok ten rap, tak to, to e, proste e, bude nadradené. Takže možno, že by bolo potrebné najprv hlasovať e, o tom prenesení. Čo... A potom by sme to mohli modifikovať na základe e, dokumentu 10 RAP, ktorý bude vydaný a obsahovať, bude obsahovať dosiahnuté výsledky. Dúfam, že takýmto spôsobom e, boli zohľadnené želania a priority e, tejto skupiny, pri najmenšom pokiaľ ide o čísla. A e, zvyšok predstavujú len isté rozdielnosti, ktoré by sa mali nejako pretaviť do uznesenia, kde môžeme sformulovať posolstva v súlade s našou politickou rodinou, ale je dôležité, aby to posolstvo bolo jednotné, pokiaľ ide o európsky rozpočet na rok 2010. Možno je to ešte predčasné, ale chcel by som vyjadriť vďaku sekretariátu, ktorý e, pracoval dokonca aj cez posledný víkend na finalizácii potrebných e, zmien a dokumentov. A e, chcem sa poďakovať aj za spoluprácu koordinátorom, e, ktorá bola veľmi prospešná. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Merci, monsieur le rapporteur. Ďakujem, pán predseda. E, skutočne toto je prvé plenárne zasadnutie nášho rozpočtového výboru od zmierovacieho konania. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za to, akým spôsobom sa so všetkými e, delegáciami parlamentu viedlo toto rokovanie. Chcem sa poďakovať aj švedskému predsedníctvu, ktoré e, vedelo e, vyjadriť podporu a takisto chcem poďakovať komisii, ktorá zohrala zohrávala svoju úlohu tzv. honest broker. E, myslím si, že to, čo povedal e, Laslo Šurian za parlament, je pravda, že sa môžeme, e, môžeme vyjadriť spokojnosť so výsledkami zmierovacieho konania. Treba však zdôrazniť tri veci. Poprvé, podarilo sa nám nájsť spôsob, ako financovať plán obnovy a ako to možno urobiť bez toho, že by sme e, museli čakať na uplynutie e, termínu, e, ktorý sme si stanovali predtým, to je E, druhý, nasledujúci rok. My sme si totiž predsa vzali, že v rokoch 2009 e, a 2010 nájdeme posledných 5 e, miliard potrebných na financovanie plánu obnovy Európy. To znamená, že prostriedky určené na, na konverziu k smerom k obnoviteľným a čistejším energiám a technológiám a podobne. A Čiže toto je vyriešené a ďalej, ako to povedal Laslo, eh, naozaj je to prvá alebo posledná eh, príležitosť, eh, podľa toho, ako sa na to pozeráme, kedy Parlament prijal veľmi dôležité rozhodnutia týkajúce sa rozpočtu pre polnospodárstvo s tým, že bolo vyčlenených 300, e, nie e, tých pôvodne uvažovaných 240 miliónov, ale 300 miliónov eur na polnospodárstvo a tu skutočne, hlavne teda konkrétne na e, sektor mlieka. Tu musím povedať, že spravodajca vystupoval mimoriadne húževnato a dôrazne. Takisto treba eh, brať na vedomie, že pokiaľ ide o financovanie na rok 2010, takisto tu treba zohľadniť eh, náklady na vyraďovanie jadrovej elektrárne v Kozloduji, pretože toto je výsledok politickej dohody medzi EÚ a novou bulharskou vládou. Toto je vec, ktorá sa nemohla riešiť eh, skôr než naozaj na poslednú chvíľu a pochopiteľne nás to postavilo pred nečakaný problém, pretože bolo treba nájsť ďalších 75 miliónov k rozpočtu na rok 2010. Ale nám sa podarilo dosiahnuť dohodu, na základe ktorej budeme môcť získať tri štvrtiny potrebných finančných prostriedkov, vychádzajúc z, z tzv. konceptu fresh money v úvodzovkách, ktoré e, sa získavajú z úspor z iných e, položiek, ako aj s využitím nástroja pre flexibilitu. A takisto tu samozrejme vstupuje aj obeď e, parlamentu uh, alebo uh, sú tu teda úspory, uh, ktoré uh, majú uh, výšku 81 miliónov pre okruh 1A a toto je výsledok veľmi e, úspešnej súčinnosti e, spravodajcov s koordinátormi. K tomu, čo povedal Laslo, by som chcel povedať, že tá dohoda dosiahnutá pri zmierovaní e, viedla aj k prijatiu viacerých vyhlásení, buď spoločných vyhlásení, alebo vyhlásení jednotlivých zúčastnených strán. Tieto vyhlásenia sa nachádzajú v prílohe E, bod 8 dokumentu e, číslo 1 a ide o vyhlásenia, ktoré prvé, to prvé vyhlásenie je z právneho pohľadu mimoriadne dôležité, pretože ide o spoločné vyhlásenie všetkých troch inštitúcií o pokračovaní rozpočtového postupu na rok 2010. Je to téma, ktorá uvrhla právnikov do absolútnej extázy a naozaj musíme im dopriať toto potešenie. A skutočne ide o problém, o ktorom sme hovorili už predtým, a to opakovanie. Rozpočtová procedúra na rok 2010 sa začala a do veľkej miery aj prebiehala v období, kedy eh, sa na, to, na, ten, na túto procedúru vzťahovala zmluva z NIS. Ale e, procedúru končíme teraz. E, to posledné hlasovanie by malo byť 17. decembra a to už je obdobie, keď platí Lisabonská zmluva. Eh, už na začiatku bola prijatá politická dohoda, ktorá nám umožní aplikovať zmluvu z NIS až do konca. Z toho vyplýva, že nám to umožní nájsť také právne riešenie, ktoré eh, ako si umožňuje zastaviť hodiny 30. novembra a to znamená, že to hlasovanie 17. novembra bude považované za hlasovanie, ktoré sa odohralo 30 novembra o 23 hodín 55 minút. Je to veľmi dôležité pre predsedníctvo parlamentu, pretože predseda parlamentu podpisuje rozpočet a e, dáva mu právnu silu a e, to je samozrejme potrebné z hľadiska zabezpečenia právnej istoty a preto bolo prijaté toto vyhlásenie. A keďže sa mi zdá dôležité hovoriť e, aj o veci, o ktorej som, ktorú som už navrhol, a to je pozmeň, pozmeňujúci návrh k uzneseniu nášho spravedajcu, to je pozmeňujúci návrh číslo 11, E, jeho jediným cieľom je uviesť odkaz na toto vyhlásenie. Čiže parlament e, musí takýmto spôsobom jednak potešiť našich právnikov a musí aj zvýšiť e, právnu istotu nášho predsedu pána Buzeka. Potom tu máme spoločné vyhlásenia týkajúce sa stavebnej politiky všetkých inštitúcií a orgánov EÚ. V prílohe 3 takisto máme spoločné e, vyhlásenie o zjednodušení a e, lepšie zacielenom využívanie štruktúrálnych fondov a kohezného fondu v kontexte ekonomickej krízy. Prijali sme aj vyhlásenie, ktoré je veľmi dôležité. Je to spoločné <clears throat> vyhlásenie ku kategórii 5, to znamená k administratívnym výdavkom. Je to vyhlásenie, ktoré je z politického hľadiska veľmi dôležité, nakoľko umožňuje financovať už odteraz e, potreby fungovania Európskej rady a predsedu Európskej rady, tak ako vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Znova pripomínam, že Lisabonská zmluva transformuje Európsku radu na Európsku inštitúciu a vytvára stáleho predsedu rady, e, tak povediať, na plný úvezok. Je to inštitúcia, ktorá sa líši od Rady ministrov a preto potrebuje prostriedky na svoje vlastné fungovanie. A preto nám rada navrhla, pozmenujúcom liste zmenu jej e, rozpočtu urobila tak na poslednú chvíľu a tým nás postavila do mimoriadne chulostivej situácie, pretože je jasné, že Európsky parlament nemôže zaujať rezervovaný postoj k financovaniu Európskej rady a prezidenta, predsedu pretože Európsky parlament vždy podporoval inštitucionálnu reformu a aj Lisabonskú zmluvu. Sme veľmi radi, že e, už boli odstranené posledné prekážky k ratifikácii a preto, pokiaľ ide o financovanie e, nákladov e, predsedu Európskej rady, tak nemôžeme sa k tomu postaviť záporne. Ale zároveň táto inštitúcia, <clears throat> to znamená Európska rada, ehm, ehm, nám odčerpáva ehm, nevyužité prostriedky z kategórie 5, to sú administratívne výdavky všetkých eh, inštitúcií ale bola dosiahnutá politická dohoda všetkých inštitúcií, že rozpočet na rok 2010 sa príjme bez toho, že by sa prihliadalo na nové potreby vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy s tým, že financovanie nových potrieb sa eh, sa prideli eh, pri eh, pozme, pozmenujúcemu rozpočtu na rok 2010. E, Takáto bola politická dohoda a e, keď sa ukázalo, že e, Lisabonská zmluva nadobudne účinnosť trocha skôr, než sa predpokladalo, to znamená 1. decembra, nie až 1. januára, tak sme našli také riešenie, ktorého cieľom je zaručiť, aby Rada ministrov zo svojho rozpočtu na rok 2009 zafinancovala potrebné prostriedky na fungovanie Európskej rady a predsedu Európskej rady v roku 2010. To, sa, e, to je napísané čierne na bielom v tomto spoločnom vyhlásení prílohy 4 v okruhu 5, že toto financovanie Ehm, o nič neznižuje rezervu, ktorá zostane naďalej disponibilná v roku 2010 na financovanie dodatočných potrieb v administratívnej oblasti, pokiaľ ide o všetky inštitúcie a predovšetkým Európsky parlament. Čiže Ide tu o rezervu vo výške 72 e, miliónov eur. Je to mimoriadne dôležité a my skutočne musíme sa uistiť, že nedvojde k nejakým um, proste, že, že, že by rada e, nejakým spôsobom neočerpala túto rezervu. Rada to rešpektuje, je to výsledok Gentleman's Agreement a zároveň parlament takisto urobil elegantné gesto tým, že e, podporil menovanie pána Pompeja za, e, e, v roku 2010. E, pokiaľ ide o prílohu 5, e, táto obsahuje ďalšie vyhlásenie, tentokrát je to jednostranné vyhlásenie, alebo teda unilaterálne vyhlásenie komisie e, na našu žiadosť týkajúce sa ďalšieho financovania kozlodujú, pretože bude potrebné Ehm, eh, financovať eh, vyradenie, ako aj za eh, bezpečenie jadrovej elektráne v Kozloduji počas nasledujúcich, nasledujúcich štyroch rokov. A to my sa domnievame, že Eh, by to nemalo sa čerpať z rezervy parlamentu a to bude prvá žiadosť, ktorú predložíme, keď sa bude konať eh, revízia v polovici obdobia v rámci eh, viacročného finančného rámca A pochopiteľne my by sme dali prednosť tomu, keby rada e, prijala tieto naše úvahy v dobrom duchu, e, tzv. silence, e, to znamená, že by proste sa k tomu neviadrili, to znamená, že by to znamenalo, že s tým súhlasia. Ja som to znamená, ja som navrhol, že aby the commission took note respectfully, to znamená, že komisia uh, E, zobrala na vedomie e, úctivo, respectfully. E, viem, že keď uvedieme cuknaut, vzala na vedomie, tak samozrejme je jasné, že tam ide o potrebu financovania. Raymond, eh, Raymond eh, Böge o tom bude hovoriť neskôr, ale naozaj je veľmi potrebné zaistenie bezpečnosti eh, tejto jadrovej elektrárne a E, Európska rada úmyselne vynechala túto otázku z viacročného rámca, ktorý sa končí v roku 2013 a ktorý bol prijatý v roku 2006 E, my sme vtedy hovorili o e, litovskej e, centrále Ignalina a o jadrovej elektrárni Bohunice na Slovensku. My sme už tedy vedeli, že jadrová elektráreň Kozloduj bude musieť dostať rovnak ľahké zaobchádzanie, ale keďže v tom čase ešte nebolo Bulharsko plnoprávnym členom, e EÚ e, britské e, predsedníctvo, ktoré vtedy predsedalo, bolo to libristické predsedníctvo, e, čiže britské predsedníctvo vtedy vyjadrilo názor, že nie je potrebné prihliadať na bulharskú jadrovú elektráreň, pretože krajina ešte nie je členom EÚ a hoci bolo jasné, že bude potrebné aj na tento účel nájsť skôr či neskôr prostriedky. Napokon sme sa teda v rámci troch inštitúcií dosiahli, do, dohodli na spoločnom vyhlásení týkajúcom sa prechodných pravidiel, ktoré by mali platiť v niektorých oblastiach, predovšetkým pokiaľ ide o e, prevody a e, opravné rozpočty e, v rámci Lisabonskej zmluvy. Ehm, ja som na parlament na plenárnom zasadnutí predložil e, stanovisko e, rozpočtového výboru a hovoril som aj o požiadavkách viacerých z vás týkajúcich sa e, vylepšenia tohto textu, najmä Laslo alebo Rainer Böge E, ide o text, ktorý je predmetom tzv. supplementary dosie na strane 1 tu sa výslovne odkazuje na to, že článok 21 a 23 e, finančného nariadenia budú platiť aj naďalej. E, ono to bolo samozrejme, ale predsa len kolegovia poukázali na to, že by bolo lepšie, keby sa to tam výslovne uviedlo, aby nedošlo k e, nejakým pochybnostiam. Okrem toho sme zachovali aj formulku úplne na konci. Pani Garnie Fara to navrhla. A tu, keby e, sa nedohodli dve e, časti e, rozpočtového orgánu o presunie finančných prostriedkov, tak e, tu navrh, bol, navrh, bol navrhnutý pozmenujúci návrh na e, zjednodušené zmierovacie konanie. A, takže myslíme si, že toto riešenie umožňuje Európskej komisii Eh, stiahnuť svoj návrh, namiesto toho, aby eh, bolo, bol tento pre, prevod zamietnutý. Nám sa zdá, že toto je riešenie, ktoré je veľmi korektné a zaručuje pra, uplatňovanie práv parlamentu v tomto prechodnom období a myslím si, že eh, takýmto spôsobom budeme môcť Eh, uplatňovať istý súbor pravidiel, aspoň eh, počas prechodného obdobia. Bude to skôr akési pilotné uplatňovanie. Pokiaľ sa osvedčia, tak ich budeme uplatňovať aj naďalej. Pokiaľ nie, tak ich príslušným spôsobom upravíme, pokiaľ nebude potrebné urobiť zásadnú revíziu finančného eh, nariadenia pokiaľ ide o platby e, uskutočňované už v čase platnosti Lisabonskej zmluvy. A posledná pripomienka, prepačte, že hovorím trocha dlho, ale všetky tieto témy sú veľmi dôležité a je potrebné, aby sme e, celú rozpočtovú, celý rozpočtový výbor e, naozaj informovali presne o tom, čo sme dosiahli Eh, k tomu bodu, čo hovoril Laslo, či sa ponecháva malá rezerva pre okruh 1A. Eh, eh, tu je také pokušenie dať tam nulu ako politické posolstvo parlamentu pre iné inštitúcie. Ja by som však radil, aby sme z opatrnosti tu aspoň niečo ponechali. My nechceme e, byť vystavení, byť vystavení riziku, pretože keby sme vyskočili až po e, plafón, tak by sme si mohli zašpiniť vlasy a myslím si, že by sme si tu mali nechať malú rezervu, možno, že nejakých 100 tisíc eur. E, tá práca, ktorá nás čaká, je mimoriadne komplikovaná a je to veľmi komplikované pre náš sekretariat, pre spravodajcov, ale aj pre počítače, ktoré nie sú dosť tvorivé na to, aby zodpovedali uh, tv, uh, fantázii spravodajcu. Takže, ako povedala Laslo, uh, e, po hlasovaní a potom, keď predseda podpíše rozpočet, bude sa o tom samozrejme hlasovať e, v parlamente a je tu riziko, že predseda podpíše e, rozpočet, kde e, by mohli chýbať nejaké prostriedky. My sme toto robili vždy v minulosti. A pokiaľ ide o tento posledný rozpočet, ktorý sa bude odsúhlasovať podľa e, zmluvy z NIS. E, tu by som odporúčal, aby sme boli naozaj takí opatrní a ponechali tú istú malú rezervu. Vážení kolegovia, e, spravodajca požiadal o slovo. Ja by som chcel e, E, sa e, poďakovať pani e, Kraca, ktorá tu ešte pred chvíľou bola, ale vidím, že teraz tu nie je. Tá sa venuje v rámci Bíra problémom informatiky a verím, že sa vyjadri neskôr, ale teraz by som dal slovo prvému žiadateľovi o slovo Salvador. Nech sa páči, Salvador. Gracias, presidente. Yo sí estaba y quería tomar la, la palabra, aunque... Ďakujem pekne, pán predseda. Vypočuli sme si Lásla a samozrejme aj tvoje mudré slova, pán predseda. A mne už ani nezostáva čo doplniť ako koordinátorovi. Dovolte mi venovať sa trom konkrétnym bodom. Poprvé, táto vec nesúvisí priamo s druhým čítaním, ale týka sa to problémov, s ktorými sa potýkame. Ide tu o financovanie výdavkov predsedu rady týchto 25 miliónov eur. Toto je absolútne núdzové riešenie, ktoré sme my prijali, pretože tu financujeme výdavky roku 2010 z rozpočtu roku 2009. A to má samozrejme zaujímavé dopady v tom, že rada má teraz vo svojom rozpočte viac, než bolo pôvodne plánované. A to je zaujímavá situácia, pokiaľ ide o naše rokovania v budúcom roku, naše vyjednávania. Takže toto je dôležitá skutočnosť. Od januára budeme mať vážne problémy, pokiaľ ide o naše vyjednávania s radou, pretože tu nemáme žiadnu jasnú kvantifikáciu. Teda nie je stanovené, aké budú konečné náklady e, tejto zahraničnej služby, aké inštitucionálne zmeny bude potrebné urobiť zmeny napríklad aj v rozpočtovom nariadení, napríklad pokiaľ ide o personálne vybavenie tejto zahraničnej služby. A to sa priamo týka aj viacročného finančného rámca. A my ako výbor pre rozpočet, on je teraz spravodajca nášho výboru pre viacročný finančný rámec, sa k tomu istotne budú musieť vyjadrovať a budú tu ešte rokovania v budúcom roku. Akú kozlodujú, pán predseda? Dohoda poukazuje na to, že náš vyjednávací tím si veľmi dobrú prácu odviedol, pretože Kozloduj nie je možné financovať z existujúcich prostriedkov. A z rokovaní vyplynula dohoda v tom zmysle, že by to nemalo byť financované z existujúcich kategórií, ale že na to majú byť pridelené nové prostriedky. A to je veľmi dôležitý výsledok. prvom momente sa to môže niekomu zdať prekvapujúce, ale vyplýva to z rozpočtovej logiky, keďže to v pôvodnom návrhu komisie nebolo obsiahnuté. A to, čo nie je obsiahnuté ani v prvom čítaní, to sa dá dosiahnuť len veľmi zložito v zmierovacom výbore. Takže znova ten koncept fresh money, teda nových prostriedkov a podľa mňa tá dohoda, ktorú sme dosiahli, tu naozaj môžeme iba uvítať. Je to jeden z obrovských, eh, z obrovských úspechov nášho vyjednávacieho týmu v smerovaní. Pán spravodajca, pán Šurian. Nás teda poinformoval o koheznej politike, a tu musím povedať, že naozaj musíme byť prísni a nepríjmať žiadne škrty, lebo to by bola veľmi zlá, veľmi zlé posolstvo pre krajiny, ktoré sú závislé od takýchto prostriedkov. Na no tie čísla, ktoré vyplynuli z rokovania, pokiaľ ide o platby, tieto čísla, to je percento, ktoré je naozaj prekvapujúce. Naozaj prekvapujúce, že rada nám takto vyšla v ústretí Európskemu parlamentu. A to by sme tiež mali vnímať ako pozitívny výsledok. A ešte na záver, pán predseda, pokiaľ ide o rozdelenie tejto maličkej rezervy v okruhu 1a, ja už som to hovoril v minulosti, že si nemyslím, že si nemyslím, že by sme mali túto maržu vyčerpať úplne do nuly. Teda tá rezerva by, rezerva by mala byť ponechaná tí, ktorí tu už pôsobia roky v tomto parlamente, iste vedia, že je iné, keď sa rámec vyčerpá v prvom, než v druhom čítaní. To naozaj nie je to isté. Aké politické posolstvo by to bolo, keby sme si ponechali rezervu nula? Keby sme si neponechali žiadnu rezervu? S čím by sme potom vošli do rokovaní, keď by sme už teraz to stanovili na nule? V druhom čítaní je to veľmi, veľmi rizikové. Keby sme vyčerpali rezervy, tak by to vyzalo to iba preto, aby to bolo vyčerpané. To ja osobne nepovažujem za seriózny prístup. Niektoré Odborné výbory v Európskom parlamente by to možno chceli, ale toto nezodpovedá politike nášho rozpočtu, pretože my sme veľmi racionálni, pokiaľ ide o výdavky v druhom čítaní. Preto teda súhlasím s tým, čo povedal pán spravodajca a čo povedal aj pán predseda pred chvíľočkou. Súhlasím s po formálnej, po obsahovej stránke, že tých 0,7 milióna eur, tých by sme sa nemali ani len dotknúť, mali by sme si ich ponechať. A sú to aj nejaké matematické rizika, ktoré je možné vypočítať. Merci, Salvador. Uh, Ann Jensen. Ďakujem, Ann Jensen. Thank you, Chairman. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som aj ja zablahoželala pánovi Šurianovi, ako aj vám, pánovi, pre, pán predseda, za výsledok, ktorý sa podarilo dosiahnuť vo vyjednávaniach. Európsky parlament si zachoval všetky svoje priority a myslím si, že sme naozaj veľmi dobre spolupracovali pokiaľ, ide o, pokiaľ išlo o hľadanie nových prostriedkov, pokiaľ išlo o znižovanie prostriedkov v porovnaní s prvým čítaním. Ja som bola za to, aby sme nešli pod čísla navrhované komisiou, pretože tieto čísla sú výsledkom naozaj veľmi dôkladnej analýzy potrieb, ktoré tu sú No a my sme potom uvažovali nad tým, aké priority by sme mali zaradiť, ako využiť tú rezervu, ktorá tam zostala. No a podarilo sa nám naprieč politickými skupinami dosiahnuť e, dohodu o tom, aké priority si máme vybrať. Takže ten proces podľa mňa bol veľmi uspokojivý, pokiaľ išlo o stanovovanie tých konečných čísel. Áno, s pánom Fermom, so socialistickým koordinátorom som navrhovala, nejaké extra prostriedky do riadku pre finančný dohľad. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitá oblasť. Stále sa tu objavujú nové veci, sú tu nové potreby a tá rozpočtová položka je veľmi nízka. Áno, bude tu určitá rezerva, to som aspoň teda pochopila z toho, čo povedal spravodajca. A bolo by to dobre, keby sme tú rezervu aj mali, ja s tým súhlasím. Nie je potrebné míňať ďalšie prostriedky. Nulová rezerva nie je alternatívou. Takže toto riešenie sa mi celkom pozdáva. Tiež sme dosiahli dobrý výsledok, pokiaľ ide o rámec pre spoluprácu. Vidíte tu tie vyhlásenia, prechod od starej zmluvy k, zmluve, k novej zmluve. Myslím si, že vo všeobecnosti si môžeme navzájom pogratulovať k dosiahnutému výsledku. Pokiaľ ide o to, čo spomínal pán spravodajca, teda ako prakticky zorganizovať hlasovanie, ja to plne prenechám v jeho rukách a v rukách sekretariátu. Ja si myslím, že by to malo byť čo možno najjednoduchšou formou. Ďakujem. Ďakujem, Anne. Chcel by som zdôrazniť, ako veľmi ľutujeme, že to zmierovanie sa e, uskutočnilo bez jej prítomnosti, ale bola skutočne zastúpená veľmi kvalitne a verím, že e, rýchlo dosiahneme dohodu. A e, skutočne e, rada zmenila na poslednú chvíľu Ehm, dátum zmierovania, posunula ho o 24 hodín skôr a viacerí z nás ehm, s tým mali isté problémy a preto sme sa nie všetci mohli zúčastniť. Ehm, vzhľadom na to, že hovorím o personálnych problémoch, chcel by som povedať, že Utah Hau nie je tá osoba, ktorá je po mojej lavici, pretože to je podpredseda Kalfin, pretože má teraz povinnosti E, na inom zasadnutí a to je medziparlamentné zhromaždenie s krajinami AKT, čiže nemohla byť na dnešnom popoludňajšom zasadnutí. A čo je ešte horšie, nemôže tu byť zastúpená ani skupina zelených, pretože sa koná ich zasadnutie mimo Bruselu na exotickom mieste, ktoré ohrozujú klimatické zmeny a ktoré a globálne oteplovanie hlavne a e, nebudú sa môcť zúčastniť ani dnešného rokovania, čo je ešte horšie, ani zajtrajšieho hlasovania. E Nemôžeme e, teda zisk, e, mať e, potešenie z ich prítomnosti. Na rozdiel od toho socialistickú skupinu tu máme hojne zastúpenú a Goran požiadal o slovo. You, Ďakujem, pán predseda. Budem stručný a sústredím sa na niekoľko ešte otvorených otázok. Myslím si, že všetci to hodnotíme rovnako, ten výsledok zmierovania pokiaľ ide o ochranu parlamentných priorít. Áno, blahoželám spravodajcovi, ktorý sa naozaj snažil vytvoriť solidnú väčšinu v parlamente a naozaj počúval prosby ostatných skupín, takže za to som mu veľmi vďačný. Najskôr všeobecná poznámka. Teším sa, že sme na koordinátoroch minulý týždeň našli všeobecný konsenzus o tom, ako sa postaviť tým 81 miliónom. Zhodli sme sa na tom, že by sme mali obhajovať prípravné aktivity, ako aj e, ten nástroj na mikrofinancovanie. Riešenie je podľa mňa veľmi rozumné že sme sa rozhodli, že zvyšné rezervy rozdelíme na prioritné riadky, teda že nepôjdeme tou lineárnou cestou. Ale dovolte mi niekoľko poznámok. Poprvé, k tomu nástroju na mikrofinancovanie. My sme dospeli k riešeniu vo výbore pre rozpočet. Zhodli sme sa na tých 25 miliónoch z nových prostriedkov. Napriek tomu v rokovaniach medzi e, radou a výborom EMPL je to ešte stále problém, takže bol by som rád, keby sa náš predseda mohol zúčastniť trialogu alebo aspoň vyslať také posolstvo výboru BUDG, aby sa podarilo tento problém v trialógu budúci týždeň tento problém tiež vyriešiť pokiaľ ide o právny základ nástroja na mikrofinancovanie. Pretože tu boli problémy, ešte aj minulý týždeň sa objavovali problémy v diskusiách medzi radou pre zamestnanosť a výborom pre zamestnanosť. Takže toto je dôležitá vec. Ešte jedna poznámka k otvoreným otázkam. Sú to konkrétne čísla. Je to diskusia e, týkal sa toho riadku pre finančné služby. Návrh, ktorý tu je, vychádza zo správy, ktorá už bola prijatá v parlamente Výbor Ekon predložil pozmeňovacie návrhy a bolo by veľmi dobré, keby sme našli tých 700 tisíc a nie iba tých 140 tisíc, eh, ktoré boli pôvodne navrhované k, k riadku 12401. To teda navrhujeme my socialisti a liberáli, je to naozaj priorita, nie je to vysoká položka a myslím, že v 1A ešte máme rezervu, takže prosím, využíme ju, aby sme dospeli k tým 700 tisíc, to by bolo super. Ak v 1A zostane napriek tomu ešte ďalšia rezerva, a ja súhlasím s kolegami, že takáto rezerva by tu mala byť, tak tu môže byť filozofická diskusia o tom, či teda tá rezerva má byť nula alebo niekoľko 100 tisíc, 100 alebo 200 tisíc. Ja nemám problém s ponechaním si rezervy, je to v poriadku, ale sú tu ešte aj ďalšie položky, e, kde máme nulu, takže my už tu máme v niektorých položkách rezervu nula. Toto je realita. Ale ako hovorím, filozoficky sa k tomu môžeme ešte vyjadrovať. Ale pre mňa nebude problém, keď zachováme tú rezervu, ak tých 700 tisíc bude dodržaných a nie iba tých 140 tisíc. Ešte zo pár poznámok. Napríklad sme sa bavili o komunikačnej politike, bavili sme sa o zostávajúcej rezerve pre riadok pre komunikáciu. A ja som v našej dokumentácii videl list pani Doris Pak, ktorá je predsedničkou kultu. A ona tam odporúča, aby sa tá rezerva uvoľnila. A ja si myslím, že by sme mali ísť touto cestou. Je to podľa mňa rozumný návrh. Správa od komisie, ako aj e, správy z našich interných služieb podľa mňa sú v poriadku. Teda hovoria o tom, že toto je v poriadku. Ešte máme ďalšiu rezervu, to sú ďalšie výdavky manažmentu. Táto rezerva je prepojená s dvomi vecami. Prvá vec to sú štúdie, druhá vec to je právny základ OLAFu. Ak to chápem správne, tak sme dostali správu, o tu sme požiadali od komisie, pokiaľ ide o tie štúdie. A bolo by fajn, keby sme nielen tlačili na komisiu, pokiaľ o tie jednotlivé rezervy, ale bolo by dobre, ako by sme aj uznali, ak dostaneme reakciu, ktorú sme žiadali. Takže najlepšie by bolo teraz mať split vote, hlasovanie po častiach o tejto rezerve, teda povedzme OK, štúdie v poriadku, uvoľníme rezervu, ale ponecháme rezervu, pokiaľ ide o OLAF, pretože podľa mojich informácií tam zatiaľ nebolo dosiahnuté riešenie. Takže poprosím oddelené hlasovanie alebo to hlasovanie po častiach. Ešte predložíme nejaké ďalšie pozmeňovacie návrhy pôjdu tým istým smerom ako naše návrhy z prvého čítania, ale ja si myslím, že sa mali snažiť eh, dohodnúť v čo možno najväčšej miere. Toľko z mojej strany. Na teraz ďakujem. Ďakujem, Geran. Chcel by som eh, oceniť eh, predovšetkým spôsob, Eh, akým vystupoval Guran počas celého zmierovacieho konania a blahoželám k tomu, že sa nám podarilo dosiahnuť eh, konš, eh, konsenzus aj pomocou nášho konštruktívneho prístupu, ale aj vďaka tomu, že ovláda švedštinu, čo sa ukázalo byť e, veľmi dôležité. O slovo požiadal Vladimír Manka. Pán predseda, teraz sme videli svetlý príklad toho, že keď sú aj dvaja spravodajcovia, tak e, keď jeden povie takmer všetko a potom, keď máme skvelého pána predsedu, ktorý povie úplne všetko, tak ten druhý nemusí ani vystúpiť. Ale dovolte mi predsa, aby som povedal len pár, pár poznámok. E, v rozpočet Európskeho parlamentu je vlastne už schválený. To znamená, prvé čítanie bolo konečným čítaním a e, určite nebolo potrebné robiť ani žiadne zmeny v rozpočte iných inštitúcií. Aj preto v dokumente, ktoré je spoločnou správou, je e, v oblasti ostatných inštitúcií veľmi málo textu. Ja by som chcel povedať e, len to, že opatrenia, ktoré sme prijali v prvom čítaní v oblasti rozpočtu všetkých inštitúcií, nám ušetria finančné prostriedky, ktoré môžeme tiež použiť na plán ekonomickej obnovy Európy. Ušetríme samozrejme v oblasti transferov, ušetríme preto, e, že sa zlepší vnútroinštitucionálna spolupráca a takisto ušetríme aj preto, že verím tomu, že príjmeme správnu politiku v oblasti budov. To, čo nám chýbalo e, pred dnešným sedením alebo pred e, zmierovacím konaním, bola spoločná deklarácia Európskeho parlamentu a Rady v oblasti politiky budov. My už ju máme a Rada s ňou samozrejme súhlasí. Tu je potrebné povedať, že náklady na budovy vytvárajú skutočne dôležitú časť administratívnych nákladov Európskej únie a preto je dôležité, aby sme pripravili v tejto oblasti stredno- a dlhodobé stratégie. Vieme, že Európsky parlament ju veľmi rýchlo skončí a takisto sme v tejto deklarácii žiadali, aby ju pripravili všetky inštitúcie ale nestačí to, aby každá inštitúcia udobila svoju vlastnú stratégiu, ale je potrebné a dôležité, aby sme tieto stratégie sklbili, aby aj v tejto oblasti vznikla vnútroinštitucionálna spolupráca, ktorá nám pomôže riešiť a získať ďalšie finančné prostriedky. Ďakujem, pán predseda. Ešte jednu poznámku. E, často práve metódy financovania e, nákupu budov E, alebo nájmov často predražovali budovy. Preto chcem privítať aj to, že komisia v dohľadnej dobe nám predloží alternatívne metódy financovania v tejto oblasti. Ďakujem. Merci, Ďakujem, pán spravodajca Sidonia. Nientrzejewska. Chciałabym tutaj dołączyć do jak najbardziej e, Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som sa pripojila k tým gratuláciám. Ďakujem pekne aj, pán, aj spravodajcom, aj pánovi predsedovi. Myslím si, že skutočne si ten výsledok zaslúžili. Ja som aj spokojná s výsledkom rokovaní. Zároveň by som si dovolila poukázať na určitú mágiu pri rozpočte táto kategória 5 administratívne výdavky, musím povedať, že nie je mi úplne jasné, ako sme dosiahli tento zázrak. A preto chcem všetkým pogratulovať, ktorí pracovali na tých rokovaniach, sa ich zúčastnili. Ako sa vám podarilo nájsť dostatok prostriedkov v kategórii 5? Podľa mňa musíme ale dbať na to, aby naša radosť nebola predčasná, lebo uvidíme, ako sa to celé bude vyvíjať. 80 až 90 miliónov eur, to je to, čo potrebujeme pre výdavky na personál. A keď si pozrieme kategóriu 5, sú tam isté nedostatky a v budúcom roku možno nastane situácia, že sa nám nepodarí dosiahnuť takýto zázrak a to znamená, že budeme mať dodatočné potreby čo bude súvisieť s tým, že jednoducho Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti. Bola by som preto veľmi rada, keby kategória 5 bola vybavená dostatočnými zdrojmi na to, aby bolo možné naplniť záväzky a pevne verím, že parlament sa presadí v budúcnosti. Derek Vogen. Ďakujem, Derek Vogen. Yeah, uh, thank you, uh, President. Like, uh, other... yeah. Ďakujem, pán predseda. Ako ďalší kolegovia vítam výsledok týchto diskusí a myslím si, že samotná skutočnosť, že vo väčšine e, prípadov sa nám podarilo e, obnoviť rozpočtové riadky pre návrh o právneho rozpočtu e, svedčí o účinnom fungovaní tohto parlamentu a je aj výsledkom náročných rokovaní a rozhodnutí, ale nechcem povedať, že sme vyriešili všetky otázky na budúcnosť. Kolegovia hovorili, že tu máme pomerne malé rezervy, ktoré by nám mohli v budúcnosti robiť problémy pri e, financovaní priorít. Hovorilo sa tu aj o financovaní personálnych nákladov v rámci okruhu 5 alebo financovania vyradenia COVID kozlodujú alebo ďalšie veci, ktoré bude potrebné riešiť v budúcnosti, ale myslím si, že všeobecne možno povedať, že rozpočet je dobrý a podporujeme ho. Ale čo je najdôležitejšie, je to, o čom hovoril predseda výboru e, už predtým, a to je to vyhlásenie, ktoré sa týka e, koheznej politiky a financovania e, z, fondu, z kohezného fondu. Eh, je potrebné, aby sme zabezpečili, že eh, tie eh, plány sa budú skutočne vykonávať, pretože pokiaľ sa nezjednoduší systém využívania týchto fondov, tak to môže pôsobiť veľmi e, protiproduktívne, preto si myslím, že je potrebné, aby sme to zdôraznili aj komisii. E, som si, máte pravdu a som si istý, že aj ďalší e, rečník James Evans zdieľa váš názor. Nie som si celkom istý, pán predseda, ale keďže hovoríte tak dobre mojim jazykom, tak ja sa pokúsim hovoriť vašim jazykom. Chcel by som otvoriť tri otázky. Na jednej strane v prílohe 4, to je to spoločné vyhlásenie k okruhu 5, v angličtine sa tu hovorí, vraciam sa k svojmu jazyku, the priority for use of available margin, no proste priority a tak ďalej. E, cituje sa tu toto vyhlásenie. E, máte už nejaké odhady, ktoré by ste nám mohli poskytnúť, e, pretože už ste uviedli, že zmluva nadobudla účinnosť a trochu by ma prekvapilo, že výbor pre rozpočet nemá ešte predstavu o výdavkoch, e, ktoré sú s tým spojené. Po druhé, keď sa pozrieme na toto vyhlásenie v prílohe 4, odsek 35 e, a 36, prepašte, 34, 35, 36, tu hovoríme, že je potrebné, aby sme bdeli nad výdavkami a správnom využívaní existujúcich zdrojov. Nebolo by lepšie, keby sme požiadali generálny sekretariat európskych inštitúcií, aby už teraz vypracovali dokumentáciu, kde by boli uvedené tie výdavky, ktoré by sme mohli usporiť, keby e, to napríklad vypracovali k 30. aprílu, aby sme mali už nejakú predstavu v prípade, že budeme mať e, E, teda či bude potrebné e, na to vyčleniť nejaké prostriedky, pretože v mojej krajine, ale aj v iných e, krajinách EÚ došlo k situácii, že sa zmrazujú niektoré výdavky jednoducho z toho dôvodu, že Eh, už nie sú, eh, už nie je z čoho čerpať. A my ako rozpočtový orgán by sme mali už začať pracovať na tom, kde by sme mohli nájsť peniaze v rámci e, Európskej únie. E, samozrejme je potrebné, aby sme e, mali teda túto predstavu. Ja si myslím, že e, E, e, potrebujeme potrebné informácie od generálneho sekretariátu. Je to teda taký návrh. A druhá vec, e, tá sa týka dokumentácie a vrátim sa k svojmu jazyku. E, v dokumente e, pána Bögeho, kde sa hovorí o mobilizácii, respektíve o revízii v strede obdobia, tak tu ku koncu tohto dokumentu sa hovorí, že by bol rád, keby sa o týchto bodoch hovorilo v rámci vypočutia E, nášho kolegu. E, e, takže už ste povedali na začiatku, že bude nominant dostávať veľmi ťažké otázky a vzhľadom na to, že by sa to malo uskutočniť v druhom januárovom týždni a dovtedy nebude zasadať pre na e, rozpočtový výbor, mali by sme si to zrejme vymyslieť, pretože mnohí z nás sa tu vrátia až 11. januára a okamžite budú, bude prebiehať to vypočutie, takže bolo by snáď dobre, keby sme tomu venovali pozornosť už teraz a vyjasnili si otázky, ktoré mu chceme položiť. E, ďakujem. Ingeborg, posledná rečnička. Ďakujem pekne, pán predseda. Prihlasila som sa o slovo. Potom, ako ste spomínali tú vec Olafom, ďakujem pekne, to je veľmi dôležité, lebo je to nevyriešený problém a pri najbližšom vypočutí komisárov to musí zohrávať určitú úlohu, lebo samozrejme boj proti podvodom, to je dôležité a okrem toho teraz sa to vyčlení istým spôsobom a nesmieme teda na túto tému vôbec zabudnúť. Chcela by som poukázať na prílohy a chcel by som poukázať na štúdie. Ide o to, či by sme nemali si ponechať tie štúdie tak, ako tam boli uvedené. My síce tu máme zoznam organizácií, ktoré dostali tie peniaze, ale neviem vlastne za čo. Tak napríklad 5 krát sa tam objavuje Deloitte a celkovo tam ide o sumu 10 miliónov eur, ale vlastne nevieme, že vlastne za čo dostali títo ľudia, tieto peniaze, aká je to štúdia, alebo 30 krát je tam uvedená organizácia, ktorá sa volá Ose- Oceanic Development SAS, dostali tiež pár miliónov eur a my vieme prečo. Vlastne, aké sú to štúdie, ktoré sa vypracovali. Ide vlastne o to, aby sme videli, ako sú to štúdie, aby sa tam vymenovali. Myslím si, že to by nebolo zložité ani pre komisiu. Ďakujem pekne. Merci bien. Ďakujem. E, niekoľko poznámok z mojej strany. Skôr než e, nám odpovie spravodajca a urobí závery. Pokiaľ ide o pripomienku Salvadoru Riga, pokiaľ ide o útvar pre vonkajšiu činnosť. Chcel by som pre vonkajšie vzťahy, chcel by som vás informovať, že predseda Buzek e, minulý týždeň vystúpil predovšetkým na každom mesačnom zasadnutí predsedov parlamentných výborov a potom večer uskutočnil eh, pracovnú večeru s predsedmi šiestich alebo 7 výborov, ktorých sa týka eh, zriadenie tohto, eh, tejto, tohto útvaru. Čiže bolo tam tých sedem dotknutých výborov, vrátanie rozpočtového výboru výboru pre rozvoj, zahraničný obchod a tak ďalej. Konštatovalo sa predovšetkým to, že je naliehavé, aby parlament e, zriadil pracovnú skupinu na rokovanie s ostatnými inštitúciami, predovšetkým z radov, pokiaľ ide o zloženie a spôsob financovania, štatút, personálne zabezpečenie pre tento útvar pre vonkajšiu činnosť. Eh, pokiaľ ide o časový rámec, cieľom je zabezpečiť eh, vypracovanie všetkých potrebných rozhodnutí do apríla budúceho roka. Eh, a pokiaľ bude pani Ashton potvrdená vo funkcii podpredsedkyne, kom, podpredsedničky komisie z poverenou pre zahraničné vzťahy, tak e, by to všetko malo e, byť v poriadku. Potom, hovorím to veľmi voľne, ale e, došlo tu k istej súťaži medzi predsedom APKO a predsedom APET, pokiaľ ide o vedenie tejto pracovnej skupiny. V tejto etape sa zdá, že tá E, pracovná skupina teda by mala e, obsahovať zástupcov všetkých e, dotknutých výborov vrátane nášho a potom samozrejme na základe politickej dohody každý výbor sa ujme svojich kompetencií, ktoré vyplývajú z jeho právneho postavenia a plnenia e, tohto, tohto, tohto portfólia. Pokiaľ ide o poznámky, e, ktoré odzneli e, neskôr beriem na vedomie návrh, aby sa nadviazal kontakt s výborom pre zamestnanosť s cieľom pripraviť budúco týždenný trialog. My to robíme a potvrdzujem, že pokiaľ ide o European Public Spaces, predseda, predsedkynia e, výboru pre kultúru Doris Pak e, poslala e, list, kde sa vzťahujú výhrady a pokiaľ ide o problém E, tej nuly, tej nulovej rezervy, tak mohli by sme tu uviesť e, nulu, e, ale máme tu potom istý praktický problém a ja ako predseda musím poukázať na tento praktický problém aj na potrebu nájsť riešenie bolo by potrebné na jednej strane od potom to zohľadniť e, aj e, budúci týždeň v rámci finančného nariadenia, aby sme mali istý priestor alebo manevrovací priestor, pokiaľ ide o okruh 5. Hovoril som o 72 miliónoch e, eur a, a o 48 hodín budeme e, samozrejme toho vedieť viac. Ehm, myslím si, že by bolo potrebné, aby sme sa pokúsili zachovať si takú, tech, taký technic, takú technickú rezervu, ktorá by z politického hľadiska mohla sa blížiť k nule e, vo vzťahu k iným inštitúciám by sme teda mohli ohlásiť prakticky nulu alebo niečo blízke nule. Ehm, ehm, my sme od dnešného rána zmenili systém ehm, a dovolím si povedať, že naše taktické argumenty vo vzťahu k rade sa tým menia. Sú samozrejme podrobené aj naďalej finančnému výhľadu, ale tá taktika sa uh, zrejme mení. A pokiaľ ide o otázku Jamesa týkajúcu sa vypočutia s koordinátormi sme e, sa dohodli, že sa budeme pridržiavať písomných otázok, ktoré vypracuje, to ešte neviem kto. Neviem teda, kto to bude. E, budú to veľmi všeobecné a hlúpe otázky, ale sú to také povinné otázky. E, tento dotazník e, už bude zaslaný tomuto kandidátovi na komisára a bude základom pre jeho odpovede neviem, za normálne okolnosti by <laughs> mal na to odpovedať písomne. Po francúzsky hovoríme na blbé otázky, blbé odpovede, ale takto by to malo prebiehať. A pokiaľ ide o ďalšie otázky, vychádzajúce z osobnosti um, kandidáta, budeme používať postup catch the eye, čiže každý sa rozhodne, akú otázku by chcel položiť a e, samozrejme to budú koordinátori, ktorí e, najprv koordinátori a potom e, môžu aj veľmi neformálnym a veľmi živým spôsobom položiť otázky aj A Myslím si, že hlavne pokiaľ ide o tohto kandidáta, by bolo čudné, keby sme vystupovali príliš formálne. Ten, to vypočutie môže trvať maximálne 3 hodiny. E, začne sa ústnym e, vystúpením kandidáta, ktorý v priebehu 10 či 20 minút e, sa predstaví to je všetko, čo som chcel povedať, ale ešte sa obraciam na komisiu, či by generálny riaditeľ chcel odpovedať na otázky, ktoré e, boli položené predovšetkým v súvislosti s hodnotením potrieb v oblasti e, finančných prostriedkov na administratívne fungovanie v súvislosti s uplatňovaním Lisabonskej zmluvy ktorá dnes nadobúda účinnosť, alebo k ďalším položeným otázkam? Áno, nech sa páči, pán generálny riaditeľ, a potom sa ujmem slova. Áno, ďakujem, pán predseda. Najprv by som sa chcel pripojiť k tomu, čo ste povedali. E v súvislosti s týmto dátumom, 1. decembrom. A, a pokiaľ ide o otázku, ktorú položil James v súvislosti s e, útvarom pre vonkajšiu činnosť, je jasné, že komisia veľmi e, pracovala, pracuje na tomto, e, na tomto útvare a čoskoro skoro predloží konkrétne návrhy, ale až po schválení komisie. A pokiaľ ide o prípadné e, rozpočtové dôsledky e, uplatňovania Lisabonskej zmluvy, v administratívnej oblasti e, tu budú isté náklady spojené s e, vymenovaním národných diplomatov, ktorí budú mať v rámci e, External Action Service trochu iný štatút, ale tieto návrhy budú súčasťou balíčka návrhov, ktoré predloží podpredsednička komisie, čiže to je prvá odpoveď, či odpoveď na prvú otázku. Druhá otázka. Chcel by som sa poďakovať pánovi Fermovi za jeho stanovisku, pokiaľ ide o stiahnutie výhrad pretože pokiaľ ide o žiadosti o štúdium, tie otázky, ktoré boli položené, e, súviseli s tým, že niektoré potreby neboli uspokojené. Ale tu by som chcel povedať, že sme tu urobili veľký kus práce e, tzv. administratívnej archeológie s cieľom poskytnúť požadované informácie. A táto práca si vyžadovala obrovské úsilie, predovšetkým z hľadiska vynaloženia ľudských zdrojov aby sme mohli skutočne dať k dispozícii e, všetky informácie, o ktoré sme boli požiadaní, a to vo veľmi krátkom termíne. Takisto by som chcel dodať, že vzhľadom na to, čo sa tu povedalo o administratívnych otázkach a o úsilí všetkých nás e, v súvislosti s prostriedkami v okruhu 5, tu eh, bude potrebné zabezpečiť eh, aj financovanie plánu obnovy a preto by sme mali mať k dispozícii všetky disponibilné eh, administratívne finančné prostriedky. Preto by sme chceli, aby boli tieto prostriedky deblokované vzhľadom na e, všetky dostupné e, e, informácie. A zatiaľ nemôžem povedať, či budeme niečo ďalšie v tejto súvislosti žiadať. Toto sú tie veci, ktoré som považovala za potrebné povedať. Ďakujem veľmi pekne, Ingeborg. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela upozorniť pána generálneho riaditeľa na to, že čo sa týka tých rezerv, tak tam už bol ten názov tej štúdie. To znamená, že nemalo to byť, nemalo to byť žiadne prekvapenie, keď už niekto bol prítomný a sa snažil to zistiť, tak je mi ľúto, že nastala takáto situácia. Predsa máme tu aj rozličné počítačové systémy a je ľahké zistiť ten názov je to uvedené v podmienkach, nie je to nič nové, nič sa tam nedosú, nepodsúva, takže podľa mňa, keď už chceme takéto niečo zistiť, asi to má svoj dôvod. Jednoducho ide tu o otázku, aké peniaze sa vynakladajú na štúdie, a to je dôležitá otázka, ktorá je dôležitá aj pre naše členské štáty, lebo neustále sú im kladené takéto otázky. A tých 300 miliónov eur, podľa mňa to dáva zmysel zistiť. Podľa mňa bolo dobre, keby ste nám to ešte dodali. Ďakujem pekne. E, ďakujem, Inge. Laslo, aké závery robíte z, tohto, z tejto diskusie? Najskôr, pán predseda, sa chcem poďakovať za podporu Salvadorovi ako aj An. Chcem sa poďakovať aj Goranovi za jeho komentáre. Je tu rozdiel v stanoviskách medzi EPP a socialistami, pokiaľ ide o tieto finančné služby. Ale myslím si, že sa nám podarí nájsť riešenie. Mám jeden návrh. So Saladonom sme o tom už stručne hovorili. Teoreticky nechcem túto malú sumu celú prideliť jednému jedinému riadku. Správodajca by to radšej rozdelil rovným dielom medzi sedem riadkov. Ale tiež by sme mali zohľadniť, že tieto prostriedky na finančné služby, že ide o relatívne nízku sumu, a teda 10 miliónov bolo proporčne rozdelených a z týchto 10 miliónov nad e, pôvodný návrh rozpočtu a z tohto iba 140 miliónov išlo proporčne na finančné služby. Táto proporcionalita by sa teraz mala zmeniť, vychádzajúc z Goranovho návrhu, čiže až 700 miliónov by malo ísť do tejto položky, to je o 560 miliónov viacej. Ja už som na úvod povedal, že spravodajca sa zaoberá socialistickým návrhom, podporujú to aj liberáli a spravodajca navrhuje, že akceptuje túto myšlienku a potom budeme mať rezervu, ak to vôbec môžeme nazvať rezervou, vo výške 146,747 eura. Nie sú to milióny, sú to len púhé eura. Ani tisíce, ani milióny, proste eura. Takže politicky sa to rovná nule. Všetci budú vidieť, že vlastne nemáme žiadnu rezervu, lebo toto sa za rezervu považovať nedá. Technická otázka. Znie, čo sa stane, ak bude chýbať 40 tisíc alebo 4 tisíc po viacerých kontrolách, viacnásobných kontrolách. V tom prípade zmeníme nejaký riadok, o ktorom sa malo hlasovať, aby sme sa tomuto vyhli. Pevne dôverujem sekretariátu, že toto je postačujúce. Takže ja navrhujem, aby sme tých 700 dali finančným službám. 140 plus 560, dohromady 700. Sekretariat, pre by to nemal byť nejaký veľký problém. Nie som s tým veľmi spokojný, ale ako zástupca EPP myslím, že moja skupina ma bude nasledovať. Myslím si, že to je veľmi maličká suma na to, aby na tom stál a padal náš konsenzus, takže ja som naozaj otvorený kompromisom. Táto otvorenosť má väčšiu hodnotu než táto suma. Ale hovorím, že toto by nebolo riešenie, ktoré by som ja bol návrhol sám od seba. Pokiaľ ide o ten nástroj na mikrofinancovanie, ja som si rýchlo prečítal zápisky z minulého trialógu. Nebol to skutočný problém, ako teda správne chápem. Dohodli sa na našom návrhu, pokiaľ ide o 2010, čo je otvorené, je budúcnosť tohto nástroja na mikrofinancovanie. A ak to správne chápem, z dlhodobého hľadiska výbor MPO je ochotný čiastočne to financovať z progresu a čiastočne z nových prostriedkov. Mám s tým trošku teoretický problém, Nejde o môj rozpočet, je to taký všeobecnejší problém. Moja otázka znie, je rozumné, či vôbec môžu rozhodovať podľa právneho základu o rozpočtových otázkach? Ja si nesom istý, že je to rozumné. V každom prípade to nie je bežné. Takže vidím tu záujem výboru pre pre zamestnanosť nejako ošetriť tú situáciu, ale neexistuje žiaden správny základ, ktorý by mal v konkrétnom číselnom vyjadrení nejaký dopad na budúce rozpočty. Takže všetko, čo tam oni schvália, je len na orientáciu. A potom v budúcnosti rozpočtový výbor a celý parlament sa môžu rozhodnúť to podporiť, ale kto vie, v akej situácii budeme neskôr, v akej situácii budeme rozhodovať. Pokiaľ je o tú komunikačnú politiku, nikdy som sa nesnažil o zablokovanie práce v DG pre komunikáciu. Ja som chcel vyslať signály v tom zmysle, že potrebujeme zlepšiť komunikáciu. A v diskusii s DG vyplynulo, že aj oni majú záujem o zlepšenie komunikácie. Pokiaľ ide o rezervy, podľa mňa to nie je rozpočtová otázka a ak nám príslušný výbor zaslal list, že sú spokojní s vysvetleniami, s plánmi a s programami, ktoré toto generálne riaditeľstvo predložilo, tak si myslím, že nemáme inú možnosť len rozpustiť, uvoľniť túto rezervu. Sidonia a James obaja hovorili o okruhu 5. A toto je naozaj taká zaujímavá otázka. Pre nás vôbec nebolo jednoduché v zmierovaní osvojiť si myšlienku, že komisia vie, že asi 80 miliónov požadovaných na modifikáciu miest. Napriek tomu, že to vedia, tak nežiadajú o tieto prostriedky, pretože si myslia, že sú tam nejaké tajné rezervy, ako v každej jednej inštitúcii. My nie sme presvedčení o tom, že je to realizovateľné a preto v štvorke navrhujeme to, čo navrhujeme. Našou snahou bolo zabezpečiť rezervu pre Lisabon. A to sa tam aj uvádza v tomto okruhu. My sme neboli schopní nájsť ďalších 80 miliónov, ale tiež sme museli akceptovať to, čo hovorí komisia, len sme povedali, že je to veľmi zvláštna situácia, že je to ťažko predstaviteľné, ale oni si myslia, že sa to dá. Modifikácia miest, úprava miest je povinnosťou a to môže byť odpoveď Jamesovi, pokiaľ ide o týchto 3,7 alebo 3,4 je to tento navýšenie, že to nie je nejaký výmysel niekoho konkrétneho, ale že sú tu príslušné nariadenia a že to závisí od dvoch vecí. Ak to teda dobre chápem, prvou vecou je inf- miera inflácie v Európskej únii, alebo v Bruseli, alebo neviem kde presne. A druhá vec, to sú zmeny v mzdách vo verejnej službe v členských štátoch. A tam došlo v ostatnom roku za, k veľkému navýšeniu. Takže členské štáty nás nemôžu kritizovať. Keď oni teraz zmrazujú, tak to bude mať dopad na modifikáciu v budúcom roku. Tie veci sú prepojené a myslím si, že musíme dostať povinnostiam, ak je to vôbec možné. Ale my teraz nemáme žiaden riadok v rozpočte na 2010 zakalkulovaný na túto zmenu miest, na túto úpravu miest. Každá inštitúcia si to bude riadiť sama. Na záver, pán predseda, ďakujem za všetkú podporu aj ostatným rečníkom, čo vystúpili. V našom doplnkovom, na tej doplnkovej zložke máme rekapituláciu finančného rámca z roku 2007 až 2013 na roky 2007 až 2013. Tie konkrétne čísla nie sú veľmi zaujímavé, to sú e, stále ceny z roku 2004. Tam samozrejme došlo k zmenám, ale percento HND stále platí. A pôvodným cieľom ako 2010 bolo, pokiaľ ide o záväzky, 1,06. A my sme sa dohodli na 1,02. And it was estimated or sup- Pardon, 1,2, takže sme nad tým odhadom. 1% HDP, pardon, HND, malo to byť pôvodne, ale teraz máme 1,04, takže myslím, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme poskytli solidný rozpočet vzhľadom na krizovú situáciu, v ktorej sa nachádzame. A to znamená, pán predseda, že my od samotného začiatku sme tlačili na to, že európsky rozpočet nie je súčasťou problému, nie je príčinou krízy, ale že keď sa náležite využíva, že môže byť súčasťou riešenia na krízu. A ja si myslím, že sme dostali rozumné prostriedky, ktoré sú k dispozícii. Toto no je dlhodobý problém, že členské štáty by mali zlepšiť svoje aktivity, pokiaľ ide o kvantitu, pokiaľ ide o rýchlosť a pokiaľ ide za, o nasmerovanie, o zacielenie týchto aktivít. A z tohto vyhlásenia vyplýva najmä to, že chceme, aby členské štáty prehodnotili prehodnotili existujúce prebiehajúce operačné programy, aby boli lepšie zacielené, aby sa prostriedky využívali hlavne na zvyšovanie HDP, aby sa používali na ochranu a vytváranie nových pracovných miest a ne, aby sa to používalo na veci, ktoré sa môžu odložiť na neskôr. Tie veci sú možno pekné, obnova miest a podobné veci, ale teraz potrebuje reálna ekonomika, reálne hospodárstvo podporu. Toto je ten náš signál a ja dúfam, že to všetci podporia. Na koordinátoroch sa nám to zrejme podarí sfinalizovať. Až teda myslím, že všetci sme za hlasovanie a blok. Ďakujem, pán spravodajca. Skutočne verím, že sa vám to podarí dotiahnuť dokonca pomerne rýchlo na stretnutie koordinátorov, ktoré bude o nedlho nasledovať. Pokiaľ ide o návrh týkajúci sa financovania, respektíve zmeny súvisiace s financovaním novej inštitúcie, to eh, myslím si, že zo strany koordinátora eh, sociálskej skupiny získal súhlasný, súhlasné poky, pok, pokývkanie hlavou, na rozdiel od toho e, koordinátor za EPP e, sa zatváril troška nepríjemne, e, ale, ne, ale verím, že o chvíľu dosiahneme dohodu. Chcel by som teraz navrhnúť, aby sme ukončili túto výmenu názorov o jednotlivých aspektoch druhého čítania a teraz odovzdávam slovo Reimerovi Bögemu, ktorý je špecializovaným spravodajcom e, za nástroj e, pre flexibilitu a zároveň aj pre revíziu v strede obdobia. Reimer v tomto smere vypracoval pracovný dokument a pokiaľ ide o financovanie e, zmierovania pre e, rozpočet za rok 2010, tu sa predpokladajú isté veci, ktoré si vyžadujú e, pohľad z dlhodobejšieho horizontu a preto prosím Reimera, aby nám teraz predstavil obidva aspekty. Vielen Dank. Äh, Ďakujem pekne, ak som to správne pochopil, tak mám sa vyjadriť k obidvom správam, teda flexibilita a zmena finančného rámca, ako aj sa mám vyjadriť otázke úvah do budúcnosti, čo sa týka hodnotenia v polčase. Čo sa týka tých prvých dvoch správ, tak tie sú prepojené s výsledkom hlasovania v rámci zmierovania. A chcel by som iba poukázať na to, že čo sa týka uznesení, ja som tam ešte raz poukázal na to, že práve aj čo sa týka flexibility, tak tam máme 195 miliónov dodatočne, ako sme to chceli. Aby som chcel povedať, že v rámci tohoto finančného výhľadu sme vlastne už trikrát sa zaoberali revíziou, ako aj flexibilitou a celková suma, ktorá prekračuje finančný rámec v rámci Galileo a núdzovej pomoci a plánu na podporu konjunktúry, tak ten, tá nadsuma dosahuje 8,4 miliardy. To sme museli riešiť v rámci troch konaní a Využili sme tie nástroje, ktoré nám poskytuje medziinstitucionálna dohoda. Na 6 som napísal, že musí byť jasné, že rozhodnutie, ktoré sa týka financovania bezpečnosti, jadrovej bezpečnosti v súvislosti s Kozloduj, tak je dôležité zabezpečiť jaročné programy, ako aj kategóriu 1A. To, nes, tu nesmieme mať nejaké dopady v budúcnosti, lebo tu sú aj nejaké ďalšie tranže. A potom, čo sa týka úpravy finančného plánovania v čísle 6 je ešte raz uvedené a citujem po anglicky. Súčasná MFF nezodpovedá potrebám Európskej únie, preto apeluje na komisiu predložiť návrh na hodnotenie v polčase bez omeškania. Takže zajtra sa tým budeme zaoberať v súvislosti s správou Šurian, ak som sa teda správne pozrel tie pozmeňovacie návrhy. James položil otázku, ako je to vlastne s tým, čo som uvedol v správe ohľadne vypočutia komisárov. Ako sa na to pripravujeme? Je to odsek 3.6 mojom texte, aby ste vedeli, kde to je. Tam sú tie úvahy ohľadne hodnotenia v polčase. Ja neviem, ako to on plánoval, či si prečíta celý text, alebo ako keď ja som čítal kriminálky, najprv som si prečítal koniec a potom začal od začiatku. V každom prípade bolo asi správne postupovať. Takže samozrejme, ak sa bavíme o politické orientácii v ťažiskách a keď sa o tomto hovorí s kandidátmi, aj keď pomerne dobre kandidáta poznáme, dôležité je vypoč- využiť to vypočutie a paralelné rokovania ohľadne medziinštitucionálnou dohodou s komisiou a keď sa hovorí o ťažiskách, sa tým ďalej zaoberať a tieto otázky klásť. Určite, ak dovolíte, aby som ešte na záver povedal, že túto prácu vykonám samozrejme sám, a aby nenastala situácia, ako nastal v inom výbore, kde sa požiadali think tanks o vypracovanie štúdií a vlastne to bolo to, čím sa už zaoberal výbor v posledných 5 rokoch, alebo dali im vypracovať politické ťažiska do budúcnosti, kde potom tieto organizácie vypracovali otázky, ktoré sa majú položiť komisárovi. No, poviem to otvorene, bol to výbor pre životné prostredie, ktorý takto postupoval. Myslím si, že tie finančné prostriedky na štúdie asi by lepšie správovali nejaké iné výbory, ale dobre, samozrejme, každý výbor má svoju autonómiu, ja som vždy aj za to bojoval. A to sa týka aj tej otázky, akým spôsobom sa rozhoduje o zadávaní štúdií. To bolo na úvod k tomuto. Samozrejme, sme do určitej miery zmetení, čo vlastne máme chápať pod tým hodnotením v polčase. Práve preto je dôležité ešte raz pripomenúť, čo sme svojho času povedali, keď sme uzatvárali viacročný finančný rámec a keď sme rokovali o, o vyhláseniach a keď sme hovorili o tom, čo tým vlastne myslia jednotlivé inštitúcie. Vtedy sme to mali záväzok komisie, že predloží správu, ktorá sa bude zaoberať fungovaním medziinstitucionálnej dohody. Malo to byť ku koncu roku 2009 a ak to bude nevyhnutné, tak budú predložené aj príslušné ďalšie návrhy. Okrem toho vychádzajúc z toho, čo Európska rada v decembri 2005 schválila v súvislosti so závermi, že komisia má vykonať rozsiahlu revíziu a tento dokument má predložiť. Tam sa má zaoberať aspektami výdav, výdavkov, aj napríklad ako sa týka polnospodárstva alebo britského rabatu. Toto sa malo vykonať v roku 2008-2009, o tom to mala informovať komisia a táto revízia, my sme to potom doplnili, má byť prepojená aj s hodnotením fungovania existujúcej medziinštitucionálnej dohody. Tu je istý rozpor, lebo čo sa týka roku 2008-2009, to hodnotenie výdavkov a jednotlivých politík, ako je toho rabatu a to prepojenie s samotným fungovaním a hodnotením medziinstitucionálnej dohody na konci roku 2009. Vidíme, že sú tam aj problémy s termínmi a všetci sme vedeli, že potom, ako, sa, ako sme vedeli, sa omešká implementácia Lisabonskej zmluvy, tak nastanú problémy. A tak vlastne parlament mal dostať, respektíve parlament vypracoval dve správy z vlastnej iniciatívy. Bola to správa, ktorá sa týkala hodnotenia v polčase v marci. Tú správu som predložil ja. A potom to bolo zosúladené respektíve treba k tomu povedať, že bola tam aj správa Katrin Gikan, ktorá sa týkala finančných aspektov Lisabonskej zmluvy. Toto bolo tiež predložené krátko po sebe do na plénum. Tieto dve správy úzko súvisia, čo sa týka obsahu, ako aj čo sa týka dopadov na rozpočet. Je úplne jasné, že hodnotenie fungovania medziinstitucionálnej dohody v tom čase muselo byť prepojené s tou otázkou, čo vlastne vyplýva z implementácie Lisabonskej zmluvy v súvislosti s nástrojmi, ktoré potrebujú inštitúcie na to, aby mohli viesť e, dobrú rozpočtovú politiku. V tom uznesení, ktoré bolo schválené 25. marca 2009 na pléne a opierajúca o pracovné dokumenty, sme povedali, že chceme mať prístup v troch krokoch. Poprvé, je tam existujúce deficity a zostatky v viacročnom financovaní, čo sa týka každoročného rozpočtového konania. Toto je nutné riešiť vyššou mierou flexibility, ak to bude nevyhnutné, aj prostredníctvom využitia disponibilných rezerv v rámci tých stropov pri vlastných prostriedkoch. To sa tedy povedalo, ale zároveň sa povedalo aj to, že hodnotenie v polčase sa musí týkať aj viacročných programov, lebo väčšina viacročných programov máme asi 50-60 v rámci postupu spolurozhodovania. Bolo to vtedy veľmi zložité a vieme, že roku 2010, najneskôr 2011 bude dôležité vykonať e, hodnotenie v polčase, aby sme vedeli, čo tam funguje dobre a čo menej. A musíme niektoré veci určite prispôsobiť, upraviť a nemôžeme si dovoliť čakať niekoľko rokov, kým budeme diskutovať o tom hodnotení a potom sa zaoberať nejakou úpravou. Dôležité je mať síce na jednej strane kontinuitu, ale zároveň poukázať na problematické miesta tam, kde je to nevyhnutné. Potom ďalší bod sme povedali, a to bolo súčasťou politického kompromisu. Ak teda hovoríme o hodnotení v polčase a keď zároveň vieme, že svojho času tak komisia ako aj rada, keď už keď spomenie revíziu, nemyslia nič iné ako prípravu E, najbližšieho finančného výhľadu od roku 2014. Vieme samozrejme, že je to veľmi zložitý proces. Hodnotenie v polčase s ohľadom na existujúcu finančné obdobie 2007-2013, pričom už je dôležité začať s predbežným plánovaním na finančný výhľad po roku 2014. To sú teda úvahy, aj keď z nich vychádzame a keď si pozrieme aj, čo spravil výbor pre ústavné otázky, tak z toho vyplýva nevinutnosť predložiť určitú ponuku. Áno, vieme, že tam určité deficity, vieme, že musíme upraviť nástroje, a to preto, aby sme rýchlejšie a flexibilnejšie mohli konať, aby sme nepracovali pod tým tlakom, ako to bolo v súvislosti s tými 8,4 miliardami, ktoré sme museli riešiť v troch krokoch a je tu aj z hľadiska rozpočtu nevyhnutnosť zaoberať sa finančnými výzvami, ktoré sa týkajú Lisabonskej zmluvy a musíme to integrovať do viacročnej finančnej politiky. Zároveň vieme aj to, že mnohí členovia rady takéto postupy, takéto revízie, úpravy nemajú radi a boja sa toho ako čert kríža. Preto svojho času bol predložený návrh, že dobre, na jednej strane Pokúsme sa ísť cestou revízie, ktorá bude ambiciózna, aby sme tam riešili Lisabon a ďalšie veci, ako napríklad tu boli úvahy o fonde, ktorý by sa zaoberal klimatickými zmenami. S tým sa už rátalo, to je niečo veľmi aktuálne. Keď si teda pozrieme to uznesenie z marca, tam to už bolo. A toto prepojíme s ponukou, že keď sa to podarí a keď komisia a rada to akceptuje, tak potom my zároveň akceptujeme predlženie, aby to celé mohlo bežať do 2015-2016. A potom, v ďalšom kroku, môže potom sa začať zaoberať finančným výhľadom, ktorý sa začal v roku 2016. A toto sa má potom viazať na 5-ročné obdobie, aby to zodpovedalo e, volebnom období parlamentu, respektive fungovania komisie. Svojho času sa tým zaoberal kolega De Háne. To boli súčasti demokratických deficitov. Sme mali situáciu, že parlament rozhoduje, alebo respektíve roku, rokuje o viacročnom finančnom plánovaní, pričom riešiť to musí až ďalší parlament ktorý nemohol rokovať o tomto finančnom rámci, ale jednoducho má tam tie obmedzenia. A to je niečo, čo je dôležité z hľadiska demokratickej legitímnosti a je nutné to riešiť. Čo sa týka jednotlivých kategórií a častí rozpočtu, sa týka právneho základu, alebo aj čo sa týka jednotlivého, jednotlivého bežania, respektíve fungovania určitých kategórií. Toto je veľmi relevantné. Preto to nie je iba nejaké cvičenie, ale dôležité zdôrazniť, že či už hovorím o revízie e, rozpočtu alebo finančného rámca, dôležité si uvedomiť, že snažíme sa dosiahnuť niečo iné, ako to doteraz realizovala rada komisia. A potom bude dôležité aj to, keď budeme čakať na tie návrhy komisie, aby sme začiatkom budúceho roku postupovali tak, ako nás informoval pán predseda. Sú to veci, častokrát, ktoré úzko súvisia, ako budeme, postup, ako budeme riešiť návrh, ktorý sa bude týkať zahraničnej služby, vytvorenie zahraničnej služby, ako budeme uh, riešiť očakávania komisie, kde viacročné finančné plánovanie musí prejsť do viacročného finančného rámca vo forme legislatívy, kde bude súhlas parlamentu ešte predtým, ako bude rozhodovať rada. Táto úprava sa bude týkať článku 3 alebo 4 medziinstitucionálnej dohody a sú tam určité prvky, ktoré sa stanú súčasťou rozpočtového poriadku, to znamená, že tam bude spolurozhodovania, to bude kvalitatívne úplne iná situácia pre parlament. A potom samozrejme sú tam určité elementy, ktoré odpadnú, lebo vlastne už nebudú aktuálne z hľadiska zmluvy. Sú tam určité veci, ktoré ale pretrvajú a potom sú také časti, ktoré na základe tej novej štruktúry budú musieť byť predmetom rokovaní. Bude dôležité doplniť, lebo politické rámcové podmienky súvisiace s Lisabonskou zmluvou toto budú vyžadovať. Uvidíme, ako budú vyzerať štruktúrálne návrhy, ktoré sa budú týkať vytvorenia zahraničnej služby. Uvidíme, ako celé to bude fungovať. A z toho budú vyplývať viaceré legislatívne postupy, ktoré sa budú týkať externých programov a budú si vyžadovať určité aspekty spolurozhodovania, ak by tam malo dojsť presunu kompetencií napríklad z komisie smerom k externej službe. To znamená, že to je veľký balík, ktorý je ešte pred nami. Preto bude dôležité, aby sme nespravili tú chybu, aby sme o jednom rokovali a až následne sme sa starali o to druhé, lebo parlament nebude mať veľkú silu, ak, keď pôjde o druhú tranžu tých rokovaní. Preto chcem zdôrazniť, že z môjho hľadiska, keď teda politicky niečo chceme zmeniť, samozrejme nemôžem byť spokojný s minimalistickým prístupom v rámci rokovaní. Nie, to nebude dostačovať. Vieme, že v súčasnej situácii pre členské štáty nie je jednoduché takto postupovať a nechcem to tu nejako zatajovať. Ja som si v posledných týždňoch pozrel aj správy dvoru auditorov a musím povedať, že osobne mám isté problémy v oblastiach, kde sa vyžadujú peniaze a kde vieme, že dvor auditorov uh, hovorí pozor, to znamená, že máme tu určité postupy, ktoré sú veľmi zložité a kde nesieme aj my mieru zodpovednosti, kde je dôležité si pozrieť čísla, ktoré predkladá dvor auditorov a až potom môžeme diskutovať o nových finančných zdrojoch. Na tomto mieste by som zároveň aj chcel povedať, že čo sa týka tohoto hodnotenia v polčase, to by malo naznačiť, že parlament sa snaží zodpovedne zohrávať svoju úlohu ako súčasťou rozpočtového procesu, pričom je dôležité naznačiť alebo povedať, že nie všetky aspekty, finanč, finančné aspekty E, Lisabonskej zmluvy vstúpia do platnosti zo dňa na deň. Niektoré budú postupne vstupovať do platnosti. Sú tam aj také politické oblasti, napríklad popri externej politike, je to napríklad klimatická politika alebo vesmírna politika. To sú veci, kde je dôležité spolupracovať. Napríklad aj oblasť spravodlivosti. A dôležité je nájsť v rozpočte prostriedky na to, aby sme v týchto oblastiach politík mali dostatok prostriedka a boli pripravení. Takýto prístup je dôležité. Tento prístup zvolil starý parlament, politiku v jednotlivých krokoch, kde sme sa zaoberali implementáciou Lisabonskej zmluvy a poprosil by som vás, aby pri rokovaniach, ktoré vedieme v našej inštitúcii, aby sme to zohľadnili a musíme spraviť všetko preto, aby sme preukázali, že zo strany komisie očakávame, že tieto elementy v rámci prezentácie dopadov Lisabonskej zmluvy boli zohľadnené a zapracované v tom zmysle, aby aj pri týchto zložitých otázkach komisia stála na strane parlamentu a nie na strane rady. Ďakujem pekne za pozornosť. Bien, merci Reimer. Euh, donc, euh, je crois que dans sa présentation... Ďakujem, Reimer, za, tuto, za tento vyčerpávajúci výklad. Reimer nám poskytol istú uh, predstavu o tom, čo bude predmetom vypočutia kandidáta na komisára. Uh, E, teraz by som o tom chcel hovoriť z praktického aj politického hľadiska. Je potrebné vypracovať istý časový rámec. My sme skutočne už, alebo aspoň mnohí z nás, skutočne veteráni, pokiaľ ide o európske záležitosti a viete, že keď sa príjme e, nejaký program alebo E, e, istý rámec, tak e, už týmto sa v podstate urobí 80 práce. Je teda potrebné, aby sme my prihliadli na tie témy, ktoré zodpovedajú novým potrebám. Vychádzame z návrhov, ktoré tu už odzneli a je dôležité, aby sa výbor vyjadril k tomu, o čom sa chceme rozprávať s budúcim nádejným komisárom. Čiže my musíme prijať rozhodnutie a vytvoriť akýsi balíček, ktorý by mal byť predmetom politickej dohody raz, dva, trikrát, ale je potrebné, aby sa zohľadnil v roku 2010, pokiaľ ide o, aby sa tu prihliadlo na to, že sa na novom právnom základe budú formovať nové inštitúcie, budú, budú sa rozširovať takisto kompetencie Európskej únie napríklad v nových oblastiach. Takisto sa budú vypracovať ďalšie dokumenty. Myslím si, že pracovný dokument Reimera na to veľmi dobre poukázal. A pokiaľ bude potrebné, aby sa tieto nové kompetencie naplnili konkrétnym obsahom na novom právnom základe, bude potrebné e, pozmeniť e, finančný výhľad. Je otázka, či to je len úprava alebo úplná revízia. Tu, na túto otázku musí dať odpoveď Európska komisia. Ale to, aký, aká procedúra sa bude používať, tak tu e, Lisabonská zmluva už hovorí, že e, v, pri príprave viacročného finančného rámca sa mení situácia, pretože až doteraz sa e, vychádzalo z pomerne zvláštneho právneho rámca. Teraz to bude je, je tu otázka teda, že či naozaj hovoríme o revízii existujúceho finančného rámca, alebo či ide o vytvorenie, vypracovanie budúceho nového rámca po roku 2014. Ja som e, už nadviazal kontakt so španielským predsedníctvom s otázkou, ako si to predstavuje španielské predsedníctvo. My samozrejme e, nemôžeme v tomto smere e, zabezpečiť e, spokojnosť španielského predsedníctva. E, Neprislúcha nám táto úloha, ale je potrebné, aby sme rešpektovali kompetencie, ktoré rade aj parlamentu pripisuje Lisabonská zmluva. E, Takže takáto je situácia. Veľmi, Reimer to veľmi dobre prezentoval. Ukázal, že organizácia pracovného programu, ako aj e, e, stanovenie harmonogramu e, priorít e, to je e, východisko, ktoré musí byť dohodnuté na najvyššej politickej úrovni. Podľa mňa by bolo žiaduce, keby sa k tomu vyjadril aj predseda Európskej rady, lebo uvidím iba jeden príklad. Napríklad politika e, E, riešenia e, ekonomickej krízy na základe plánu obnovy. Tu sa využívajú právne, finančné, ale aj politické nástroje na riešenie krízy. Čiže používajú sa prostriedky z oblasti politiky, práva, ekonomiky aj na národnej úrovni. A to všetko je treba koordinovať a toto je eminentná úloha pre predsedu Európskej rady preto je potrebné, aby e, do toho vstúpila aj nová e, zahraničná politika EÚ, politika spoločnej obrany. To všetko e, bude predmetom nových kompetencií a je to veľmi dôležité. Ďakujem Reimerovi za tento dokument, ktorý náš rozpočtový výbor bude používať ako východisko pre ďalšie politické diskusie a ako náš príspevok k týmto diskusiám. Mám tu dve žiadosti o slovo. Najprv je to Heider a potom James. James. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, simplemente pedía la palabra para hacer un poco valor. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa prihlásila o slovo, aby som sa vyjadrila k pracovnom dokumentu od pána Bögeho, teda aby sme sa zamysleli nad ďalším postupom v budúcnosti. My do veľkej miery súhlasíme s tým, čo sa tu uvádza a dovolte mi, aby som zvýraznila dôležitosť tých jazykových nuans, teda slova review a slovo revízia. Toto sú také jazykové nuansy, ktoré nás napríklad aj v prípade správy pána Suriana viedli k predloženiu pozmaňovacích návrhov alebo k návrhu zmien. Finančný výhľad, ktorý teraz začne, bude fungovať po obdobie 5 rokov a bude spadať do toho istého obdobia ako 5-ročný mandát komisie pretože nie je možné, aby sme stanovovali finančné výhľady, ktoré potom bude musieť realizovať ďalší, neskorší Európsky parlament a komisia. A ten časový horizont 5 či 7 rokov je naozaj mimoriadne dlhý. Máme tu teraz finančný výhľad od roku 2004. Keby to bolo na 7 rokov, tak by to bolo naozaj veľmi dlho. Takže ja si myslím, že takéto predloženie obdobia platnosti by nebolo možné. Revízia, o ktorej sa tu hovorí, ktorá nás čaká, My nemôžeme skrátka pre touto revíziou stanoviť finančný rámec pre ďalší parlament. Tento parlament by sa mal teda uznieť na tom, ako túto revíziu urobiť a za akým účelom. Mňa trošku prekvapuje, a možno to tým, že som tu nová, že je tu také určité váhanie, zdráhanie, pokiaľ ide o realizáciu takéto revízie finančného rámca. Čo znamená revízia? Revízia je skrátka kontrola toho, čo funguje, čo nefunguje a potom úprava toho, čo nefunguje alebo sa tam môže niečo dodať. Napríklad veci vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy, alebo sú tu aj nové výzvy, ktoré je potrebné nejakým spôsobom adresovať. Na toto predsa slúži revízia. A ešte mám jednu otázku, mám trošku určité pochybnosti. O niekoľko mesiacov bude prijaté finančné rozpočtové nariadenie a to sa bude týkať aj finančného rámca na aspoň 5 rokov. Ale finančný výhľad, ten finančný rámec, predsa ide na obdobie 2007 až 2013. Takže ako môžeme logicky v dokumente z roku 2010 zakomponovať niečo, čo pochádza z roku 2007? Nemôžeme ani povedať, že je to iba od 10 e, až 2013, lebo sme povedali, že minimum bude 5-ročné, 5-ročné obdobie. Takže ako sa k tomu postavíme? Ďakujem. Merci, Eider. James. Uh, thanks very much, uh, Alain. Yet again, I have three James Ellis, ďakujem. Ja mám tri jednoduché otázky. Poprvé, pred vypočutiami mohol by možno sekretariát pripraviť briefing o tom, ako bude v rozpočtovej oblasti fungovať Lisabon, aké budú nové postupy, ako to bude napríklad s tým zahraničným, s tou zahraničnou službou, lebo sú tu nejaké takéto sivé zóny, takže ako to bude fungovať, keď zmizne to rozdelenie na povinné a nepovinné výdavky, ako to bude s dohodou medzi parlamentom a radou, kto bude monitorovať činnosť vysokého predstaviteľa, činnosť rady, takže aby sme vedeli, aké problémy uh, sa, um, a s akými sa môžeme stretnúť. A ja pevne verím, že tu nebudú vydávané prostriedky bez e, náležitej kontroly. To je prvá vec. Druhá vec. Áno, bola to trošku hlúpa otázka, na to bola hlúpa odpoveď. Áno, ja chápem, čo hovoríte, ale máme tu jednu otázku, ktorú by sme mohli využiť na naše účely tu vo výbore pre rozpočet. Každý komisár by mal prevziať za prostriedky, ktoré spadajú do ich rezortu. To by mali povedať od samotného začiatku na verejnosti vyhlásiť, že oni e, musia nezodpovednosť za tieto prostriedky odpovedať sa nášmu výboru. Čiže keď to hneď od začiatku vyhlásia za svoj záväzok, tak by to bolo e, pre nás jednoduchšie v náležitých výboroch e, monitorovať využívanie prostriedkov, lebo určite tu bude problém s riadením, s využívaním niektorých rozpočtových riadkov, takže takto by sme mohli rozbehnúť dobre tento monitorovací postup, teda hodnota za peniaze. Ja si myslím, že je to mimoriadne dôležité, keď ste pod tlakom, aby ste tu takúto, takúto úpravu mali. A potom ešte ďalšia vec, vy ste hovorili o výdavkoch v členských štátoch. A podľa mňa by sme možno mohli prísť zvláštnou iniciatívou. Viete, že COSAC funguje a my by sme mohli mať v máji, v júni stretnutie, náš výbor, výbory národných štátov, aby sme si teda pripravili skutočnú spoluprácu v rámci Lisabonskej zmluvy, v rámci mechanizmov financovania, pokiaľ ide o túto previerku v polčase a tak ďalej, teda aby sme naozaj spolupracovali, aby oni eh, nemali pocit, že sú nejako z tohto procesu vytlačení, že sú mimo neho. Eh, James Göran. Eh, Ďakujem, James Curran. Ja by som eh, chcel eh, len v krátkosti povedať niečo k tomu, čo, sa, čo tu už odznelo. Chcel by som poprosiť e, Lasla aj Reimera, aby sa e, pozreli ešte na rozpočet na rok 2010. Reimer veľmi dobre hovoril o semantických otázkach, čo je review, čo je revision, ale my sa v niektorých našich pozmenujúcich e, návrhoch týkajúcich sa rozpočtu na rok 2010 snažíme to vyjasniť. E, prechádzame samotným znením e, textu, kde sa hovorí, čo sa má urobiť v rokoch 2007 až 2013. Chceme, aby sa to vyjadrilo jednoznačne. Nejde tu len o hodnotenie, ale ide aj o zmenu um, um, stropov v jednotlivých um, okruhoch a potom by sme až mali uvažovať o tom, čo bude v roku po roku 2013. Čiže pozmenujúcich návrhoch sa to snažím vysvetliť. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme hneď teraz v uznesení eh, uviedli presne to, čo hovorí Reimer v jeho dokumente, aby sme používali rovnakú, eh, rovnaké výrazy, rovnaké formulácie, tak eh, v rozpočte na rok 2010, ako aj v správe Reimera týkajúcej sa revízie v polovici obdobia. Čiže toto sú pozmeňujúce návrhy 3, 4 a 5 však, ak sa nemilím. A skôr než Reimer urobi svoj záver, e, chcem odpovedať Jamesovi. Tvoja otázka je skutočne na mieste. Je to naozaj ten typ otázky, aké treba položiť kandidátovi na komisára a ktorý, ktorú treba položiť všetkým kandidátom. Uh, pokiaľ ide o tie navrhované E, písomné otázky. Tie znejú napríklad, ste čestní, alebo kde sa cítite byť e, najkompetentnejší, alebo to sú proste otázky typu, ktoré musíte odpovedať, keď chcete vstúpiť na územie Spojených štátov, či máte v úmysle zavraždiť prezidenta USA, alebo či ste e, sa zapojili do vraždenia v holokauste, alebo niečo podobné. Skrátka sú to otázky podobného druhu. A pokiaľ ide o tú myšlienku, ktorú si vyjadril e, v e, vieš, že E, na môj návrh rozpočtový výbor sa rozhodol, že dá vypracovať štúdiu o rozpočtových procedúrach členských štátov s cieľom e, určiť, či by sme nemohli veľmi konkrétnym spôsobom e, vypracovať systém či mechanizmus výmeny informácií o stave našich rozpočtov a to takým spôsobom, aby popri e, rozpočte spoločenstva by každý členský štát vo svojom národnom rozpočte prihliadal aj na spoločné európske ciele. Malo by sa to robiť napríklad v súvislosti s Lisabonskou stratégiou. A Malo by sa to urobiť napríklad aj v súvislosti s financovaním plánu obnovy s cieľom e, výjsť z krízy. E, máme tu plán vo výške 200 miliard eur, o ktorom e, o, tejto sume rozhoduje Európska Európska komisia, ale my, Európska rada, pardon, ale pritom nevieme presne, ako to vyzerá v členských štátoch. E, a nový prezident, e, pán Pán Rompej, by mohol v rámci e, svojej funkcie navrhnúť, aby napríklad na ďalšom zasadnutí Európskej rady každý členský štát e, podal správu o tom, akým spôsobom mieni využiť príslušnú čiastku a e, potom, keď sa ukončí táto štúdia, tak na jej základe by sme mali byť schopní vypracovať konkrétne návrhy. Toto je iniciatíva, ktorú oceňujem, pretože si nevyžaduje nejakú práv, nejaký právny základ, stačí, politickú, stačí politická dohoda. Reimer, chcel by si zareagovať na pripomienky našich kolegov? Dank, um ja vás einfach... Ďakujem pekne. Ja som to považoval za dôležité, lebo najbližšie zasadanie výboru pre rozpočet sa uskutoční až v januári a preto som chcel prezentovať tento pracovný dokument a chcel som vysvetliť základnú štruktúru aj tých e, rozhodnutí a chcel som popísať, ako to funguje. Nechcel som sa zahlbiť do nejakých detajlov, lebo vieme, že prebiehajú rokovania medzi skupinami, a ďalej rokujú aj spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia a nechajme to radšej na nich. Ja som veľmi rád, že ešte raz sa spomínala aj tá vec, ktorá sa týka 5-ročného obdobia. Toto je aj naďalej pre nás dôležitý cieľ. A ja by som ešte chcel povedať, že týchto 5 rokov pri finančnom plánovaní o tom vôbec nerokujeme. Rokujeme o tom, ako to dosiahneme. Keď si pozrieme tie čísla, a keby sa nám nepodarilo vykonať prispôsobenie, revíziu a zosúľadiť to s finančným plánovaním, tak potom jednoducho v roku 2020 budem mať najbližší finančný výhľad a potom voľby budú, si musíme vedomiť, roku 2014 a 2019. To znamená, že bude to veľmi zložitý časový plán. Čo sa týka jazykových verzií, tak som si nechal poradiť. Dozvedel som sa, že napríklad v španielskom texte tam sa to slovo review vôbec nevníma to, ako my to chápeme v Nemecku, ako prehodnotenie, ale je to ako revízia. Takým to bolo vysvetlené. Samozrejme, čo sa týka revízie, to je niečo ako technický pojem uvedený v uzneseniach. Chcel by som požiadať o následovné. Nechcem sa miešať ale Laslovi do práce, ktorý ako spravodajca je zodpovedný za uznesenie. Ide tu iba o návrhy 2, 3, 4 a 5 od sociálno-demokratickej skupiny, ktoré sa, ktoré sa zaoberajú touto témou, ale potom sa to spomína aj v ďalších odsekoch. Ja by som chcel poprosiť, aby sa to radšej nejak tak sústredilo, lebo tie kroky a tie stupne, ako je to uvedené v tých pozmeňacích návrhoch, to v celku zodpovedá aj to, čo by som mohol podporiť, ale podľa mňa nie je dôležité to opakovať 10 krát. Prečo by som chcel povedať ešte jednu vec? Keď si pozrite návrh číslo 4, kde je uvedené, že spolu s revíziou jadročného plánu, spolu s rozpočtom na roky 2011-2013, tak by bolo dobré pracovať na nejakej formulácii a dám to ako domácu úlohu spravodajcom. No skúsme tie veci nejako spojiť. Predsa hovoríme tu o nevyhnutných prispôsobeniach na základe zmluvy. Tak je to uvedené v odseku 3 a 4. Bolo by dobré nájsť nejakú cestu, ako, ako by sa rokovalo medzi medzi, medzi skupinami. To znamená, že revízia viacročného, aktuálneho viacročného plánu a tak ďalej. A potom by to bolo vlastne celé ukončené a bolo by dobré o tom diskutovať, aby to podporili politické skupiny. A potom, čo sa týka návrhu číslo 4, podľa mňa ten celkový balík komisie, to by tam sedelo. Toto tak spontánne hovorím spravodajcovi, aby si to prešiel s tieňovými spravodajcami, či by nebolo dobré do zajtra nájsť nejaké riešenie, prípadne ak nie, tak sa to dopra- dopracovať ešte pre plénum, ale bolo by dobré sa nad tým ešte zamyslieť. Ináč ešte do Vianoc som v dispozícii kolegom, ak teda chcete so mnou o tom diskutovať, samozrejme som otvorený, ja sa pokúsim si to prejsť aj s koordinátormi, som ochotný viesť rokovania a rád pomôžem. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, Reimer. Bien, je vous propose de... Ďakujem, Reimer. Dovolte, aby som týmto skončil naše zasadnutie rozpočtového výboru. Pokračujeme zajtra do poludnia o 9. hodine hlasovaním. Prosím, aby ste sa všetci zúčastnili a tu v miestnosti teraz zostanú koordinátori a prípadne Reimer, pokiaľ by bolo potrebné sa e, zamerať na e, niektoré pozmenujúce návrhy, ak by mu to nevadilo. A samozrejme aj e, spravodajcovia, e, pokiaľ si želajú s nami zostať, e, Laslo Šurian a pán Vladimír Maňka. A ak e, majú o to záujem. A tí ostatní, ktorí chcú odísť, nech sa páči, urobte tak, ale veľmi rýchlo, dobre? A potichu. Eh, vidíme sa zajtra eh, o 9. Už teraz sa na vás tešíme.